Good afternoon and welcome to the... Dobrý deň, srdečne všetkých vítam na tomto vypočutí. Láskavo sa prosím usadte všetci. Ešte chcem pripomenúť, že máme k dispozícii tlmočenie a tiež môžete jednak počúvať tlmočenie, ale chcem vás požiadať, aby, ak sa ujmete slova, aby ste pre účely tlmočenia hovorili e, pokiaľ možno pomaly a zretelne. Srdečne vás všetkých vítam na tomto vypočutí na vysokej úrovni o novej ochrane súkromia zo strany USA v súvislosti s komerčnými prevodmi osobných údajov z EÚ do USA. 6. oktobra 2015 Európsky súdny dvor e, vyhlásil rozhodnutie komisie z júla 2000 za e, neplatné. Išlo tam o prípustnosť e, systému Safe Harbor e, z dôvodu toho, že nesplňalo e, základné podmienky ochrany podľa článku 25 odseku 6 smernice číslo 95 lomeno 46 lomeno EC a tiež podľa článku 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie. 2. februára komisia a príslušné ministerstvo Spojených štátov eh, dosiahli dohodu o novom rámci transatlantickej výmeny osobných údajov na obchodné účely a ak eh, sa tento nový systém schváli, eh, tak nahradí to predchádzajúce rozhodnutie, ktoré bolo označené za neplatné. Komisia má v pláne prijať rozhodnutie, v ktorom vyhlási dostatočnú mieru ochrany tohto nového systému, tak ako to vyplýva z článku 29 eh, pracovnej skupiny, kde je aj Európsky orgán na eh, dohľad nad eh, ochranou údajov a tiež sa vydalo stanovisko príslušného výboru podľa článku 31. Toto vypočutie má za cieľ e, dať priestor e, účastníkom týchto rokovaní a tiež orgánom, ktoré sa zameriavajú na ochranu údajov ako aj odborníkom. E, toto vypočutie bude vysielané na internete. V prvej časti sa budeme venovať téme vyjednávaní. Pán komisár Ansip a komisárka Jorova boli pozvaní na tento panel, aby nás informovali o priebehu rokovaní. Žiaľ, Podpredseda komisie ANSI, pani komisárka Jourová, e, neboli ochotní prísť. Komisia preto bude zastúpená pani Astolov, ktorá je generálnou riaditeľkou na generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť. Ďalej pán Fonseko Morilo zastupuje komisiu, ktorý je zastupcom generálneho riaditeľa na DG Spravodlivosť a tiež pán Ginkarelli, ktorý je um, vedúcim oddelenia o ochrane údajov tiež na generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť. Mm, chcel by som teraz dať slovo dvom vyjednávačom, teda Európskej komisii a tiež e, americkému ministerstvu. E, po vystúpení panelistov prebehne diskusia zhruba do 16.20. Diskusia bude prebiehať nasledovne, tak ako bolo dohodnuté e, medzi politickými skupinami najskôr každý za túto politické skupiny bude mať dispozícii minútu, aby mohol položiť otázku a potom budú nasledovať odpovede v dĺžke dvoch minút. Chcem vás požiadať, aby ste prísne e, dodržiavali tento program, aby sme mali dostatok času na odpovede na otázky, aby tiež dostali všetci rečníci priestor. Ak bude dostatok času, potom sprístupníme diskusiu aj ostatným poslancom, avšak maximálne e, minúta na otázku ešte predtým, e, než vrátime slovo panelistom, aby odpovedali. Pani Astola začne. E, Dávam vám slovo mene Európskej komisie. Maximálne 15 minút, prosím. Nech sa páči, máte slovo. Vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem za to, že ste ma pozvali a že vám môžem priblížiť e, tento nový systém ochrany súkromia medzi EU a USA. Rokovania neboli vždy jednoduché, ale minulý rok vo februári sa nám podarilo odsúhlasiť e, silnejší nový rámec. Tento rámec má za cieľ poskytnúť záruky, ktoré zaistia našim občanom dodržiavanie ich základných práv, tiež ochranu ich osobných údajov a zároveň im umožnia zároveň umožnia voľný pohyb týchto dát eh, cez ehm, Atlantik. Je to súčasťou rozsiahlejšieho úsilia opätovne nastali dôveru v um, transatlantické výmeny údajov eh, až do roku 2030 tiež je to zahrania schválenie reformy ochrany údajov, eh, ako aj uzavretie zastrašujúcej dohody. Tento nový systém, ehm, nová dohoda o ochrane súkromia vo výmene údajov vychádza z dvoch e, usmernení. Jednak 13 odporúčaní z novembra 2013 o tom, ako posilniť e, bývalý systém Safe Harbor a tiež e, kritéria, ktoré pomenoval súdny dvor vo svojom rozsudku v prípade Šrems. Ako ste si ste všimli, rozhodnutie o primeranosti a jeho prílohy, ktoré bol zverejnené pred dvoma týždňami, e, ide o rozsiahly dokument, e, kde sa podrobne popisujú všetky aspekty tohto nového systému, ktoré by sa mali vnímať ako celok. Naša práca sa venovala štyrom hlavným oblastiam, e, ktoré sme sa snažili dosiahnuť lepšenia. Poprvé, silnejšie záväzky, na základe ktorých môžu firmy spracúvať údaje, ktoré budú presunuté v tomto novom systéme a tiež príslušne sledovanie plnenia takýchto nových e, záväzkov. To sa týka každodenných e, spôsobov využitia tohto nového systému, ďalej po druhé e, písomné jasné záväzky, obmedzení a záruk, ktoré sa budú vzťahovať na prípady sprístupnenia údajov pre verejné orgány. Toto je prvýkrát, keď sa nám podarilo získať aj niečo tohto druhu od našich amerických protiažkov. Ďalej po tretie, zriadenie e, rozsiahleho mechanizmu e, nápravy, e, ktorý bude k dispozícii nositeľom zákony pre Európskej únie, najmä zaručenie spracovanie všetkých možných stiažností, ko ktorým by mohlo dôjsť a tiež dynamický proces monitorovania tohto systému. V dnešnej prezentácii sa budeme venovať najpodstatnejším aspektom a zdôrazním niektoré posuny oproti predchádzajúcemu systému Safe Harbor. Poprvé, Začala by som dennodenným fungovaním tohto nového systému. Teraz vychádza z jasnejších, podrobnejších a transparentnejších princípov transparentnosti. Napríklad eh, tento nový systém zahrňa sprísnené podmienky a taktiež ustanovenia priamej zodpovednosti o tzv. Eh, presunoch údajov ehm, pred. Eh, to znamená, že takáto firma bude musieť posúvať eh, údaje tretej strane, napríklad na ďalšie spracovanie. Bude musieť splňať dodatočné podmienky. Predchádzajúci systém Safe Harbor čelil kritike práve preto, že pri takýchto mm, presunoch vopred boli veľké nedostatky a dospelo sa v záveru, že e, to boli veľké medzery a že by sa tým obišli pravidlá ochrany údajov. Teraz sa to napravilo a tým sa zvýši ochrana tohto nového systému. Ktokoľvek spracúva takéto dáta a kdekoľvek ich spracúva, bude sa na ne vzťahovať rovnaká miera ochrany. A zodpovednosť bude stále na e, pleciach firmy, ktorá e, zajistila takýto presun v prípadoch, keď dôjde k mm, možnému prípadu neplnenia pravidiel, bude jeden jediný kontaktný partner vo svete, keď sa všetky mechanizmy veľmi komplikujú. Aj spracúvanie je veľmi zložité. Toto je veľkou výhodou. Isté, že tieto pravidlá budú musieť byť predovšetkým plnené v praxi a to v plnej miere. Preto chceme posilniť pozorné sledovanie tohto rámca a tiež plnenie postupov praxi chceme zaistiť, e, aby dohľad nebol len reaktívny, ale aj proaktívny. Najmä americké ministerstvo obchodu, e, ktoré by spravovalo e, tento systém na strane USA, sa zaviazalo k tomu, že bude pravidelne prísne monitorovať, nakoľko firmy plnia pravidla tohto rámca. Nie len pri registrácii do tohto systému, ale v priebehu celého trvania e, svojej účasti na systéme tiež budú prebiehať e, periodické kontroly e, plnenia vyplývajúce z funkcie teda buď pravidelné, alebo v prípade predloženia sťažnosti európskeho občana. Toto všetko je odlišné oproti systému z minulosti, keď sa uplatňovali kontroly len formálne podľa toho, aké informácie poskytli firmy ministerstvu. E, okrem toho, e, Federálna e, komisia obchodu bude tiež sledovať zásady ochrany súkromia a v prípade porušenia bude možné uvaliť sankcie na ďalšie podmienky obchodu. Celé to znamená, že plnenie bude o mnoho prísnejšie a bude sa týkať o mnoho jasnejšie stanovených kritérií. Ďalej druhá oblasť, v ktorej dochádza zlepšeniu, sa týka obmedzení v prípade sledovania zo strany amerických eh, spravodajských služieb. Táto téma bola ehm, že jadrom súdneho rozsudku a už v roku 13 sme vedeli o tomto problémovom bode všeobecný prístup k údajom pre účely národnej bezpečnosti je nepriateľný. Venovali sme intenzívne úsilie v tejto oblasti. Si viete predstaviť, že rokovania neboli jednoduché, ale najmä po e, súdnom rozsudku aj americká strana pochopila a uznala, že z pohľadu legislatívy na ochranu údajov Európskej únie je toto veľmi zásadný bod. Podarilo sa nám získať jasné a bezprecedentné uistenie od americkej vlády, že prístup od amerických eh, verejných orgánov eh, v spracovaní údajov, ktoré sú eh, presúvané z EÚ, sa obmedzí len na minimum a taktiež sa bude dodržovať zásada proporčnosti. Tieto obmedzenia sa budú vzťahovať na všetky zložky spravodajských služieb, či už pôjde o prípad, keď osobné údaje už sú v rukách USA alebo ešte sú len predmetom takéhoto presunu Napríklad pri transatlantických presunoch informácií aj toto je ďalšia výhoda oproti predchádzajúcemu systému e, Safe Harbor. Je to aspekt, ktorý súdy dvor veľmi intenzívne kritizoval, alebo tam neboli žiadne aspekty súvisiace s otázkami národnej bezpečnosti, aj keď právny systém v USA ne narába s pojmami potrebnosti či proporčnosti, e, nachádzame tie isté princípy ktoré sa objavili v reforme spravodajských služieb, ktoré e, zaviedol do praxe v janu 2014 prezident Obama. Konkrétne ide o smernicu e, prezidentskej politiky, tzv. PPD 28 a tiež zákon o slobode z roku 2015 dokumenty americkej vlády, ktoré sú teraz súčasťou e, tohto balíka ochrany súkromia, vychádzajú z týchto e, nedávnych e, zmien v americkej legislatíve a obsahujú dodatočné záruky. Najmä americká vláda poskytuje jasné e, uistenie o tom, že jej agentúra národnej bezpečnosti sa nebude venovať masovému sledovaniu a že bude vždy uprednostňovať cieľené získavanie údajov a nie hromadné a a iba v prípadoch, že nebude eh, možné získať takéto cieľené údaje, uplatní sa možnosť hromadného eh, zhromažďovania údajov. A aj keď sa ukáže, že hromadné eh, zhromažďovanie údajov je potrebné, prístup k týmto údajom bude umožnený len na, na konkrétne bezpečnostné účely, dajme tomu v prípade, keď bude potrebné vykonať špecifické šetrenie v konkrétnych situáciách. Ďalšie záruky pre jednotlivcov napríklad minimalizácia, respektíve čo najkračšie obdobie zadržiavania sa bude stiahovať aj na osoby, ktoré nie sú občanmi USA. Taktiež sa zavádza rozsiahly systém kontrol, ktoré sa budú týkať zhromažďovania, ehm, tiež držania a ukladania týchto údajov, ako aj prístupnosti týchto údajov eh, osobám, ktoré ehm, budú len oprávnené aj keď bude niekedy prípustné hromadné zhromažďovanie údajov, tieto obmedzenia a záruky znamenajú, že nebude dochádzať k neobmedzenému zhromažďovaniu údajov a neobmedzenému prístupu k týmto údajov. V tomto súdny dvor tiež skonštatoval, že Safe Harbor bol v rozpore s chartou. Toto hromadné e, zhromažďovanie údajov e, je odlišné bez, e, teda od všeobecného um, získavanie údajov bez e, nejakých obmedzení. Mechanizmus e, možnej nápravy sa posilnil tiež v tomto novom systéme. To je požiadavka podľa európskej legislatívy, ale v predchádzajúcom systéme Safe Harbor nebola e, zaručená. Firmy teraz majú jasne stanovené lehoty, v rámci ktorých musia reagovať, teda do 45 dní stiažovateľovi. Okrem toho, jednotlivec má prístup k e, alternatívnym e, možným mechanizmom nápravy, a to bezplatne, a tiež e, tieto nápravné mechanizmy sú tiež výrazným vylepšením oproti k predchádzajúcemu systému. A tiež je možné predkladať sťažnosti národným orgánom na ochranu údajov, ktorí potom môžu posunúť tieto sťažnosti Federálnej obchodnej komisie, kde sa budú ďalej skúmať a analyzovať a riešiť Napríklad je stanovená lehota 90 dní, v rámci ktorých eh, ministerstvo eh, obchodu musí reagovať eh, na takéto žiadosti jednotlivých úradníkov na ochranu údajov a v neposlednom rade, ak sa prípadne podarí vyriešiť takýmito spôsobmi, ehm, osoba môže dosiahnuť nápravo, nápravu prostredstvom panelu ktorý bude rozhodovať e, o týchto nerozhodnutých e, prípadoch e, a to záväzným spôsobom. V minulosti boli možné situácie, keď sťažovateľ zo strany EÚ musel akceptovať, že jeho prípad sa nevyriešil z rôznych dôvodov. Teraz je potrebné, aby sa prijalo riešenie, aby sa prípad uzavrel. Bude to jedna z podmienok fungovania systému. Chcela by som zdôrazniť, že tento panel tohto nového systému o ochrane súkromia zohľadňuje osobitnú situáciu, v ktorej sťažovateľ je jednotlivec a na druhej strane e, je firma. Napríklad e, arbitračné náklady nebude znášať jednotlivec, bude ich znášať, e, teda budú sa hradiť z fondu, ktorý budú financovať firmy z tohto nového mechanizmu ochrany súkromia a tiež sa jednotlivec bude môcť e, obrátiť na svoj vlastný orgán ochrany údajov, aby pripravili ich prípad. Čo sa týka súdnej nápravy v otázkach národnej bezpečnosti, nepochybne aj e, tu budú obmedzené možnosti aj na strane USA, aj po všetkých členských štátoch EÚ. A preto sme sa snažili presadiť nový mechanizmus nápravy, aby jednotlivec mohol prekladať stiažnosti v oblasti, e, ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti. V tomto novom rámci americká vláda vytvorí post ombudsmana, respektíve mechanizmus ombudsmana na pôde amerického ministerstva. Tento orgán bude nezávislý od e, Národnej spravodajskej služby. Ombudsman bude podliehať povinnosti zaistiť, aby stiažovateľ respektíve stiažnosti alebo žiadosti od jednotlivcov boli pozorne zanalizované a spracované a ombudsman bude musieť zareagovať eh, v rámci tej lehoty a bude musieť potvrdiť jednotlivcovi, že um, dané pravidla boli splnené alebo že došlo k náprave v konkrétnych bodoch. Toto je veľmi dôležitý prvok na to, aby bolo vykonané hodnotenie. Tento ombudsman bude totiž musieť získať relevantné potrebné informácie aj v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré prebehne a tiež e, s mierou plnenia e, americkej legislatívy. Tento mechanizmus sa bude vzťahovať na všetky údaje a na všetky transfery, nielen také údaje, ktoré budú predmetom e, transferu v rámci tohto nového systému ochrany súkromia. Myslím si, že je to veľký úspech a doposiaľ nič podobne neexistovalo na základe starého systému Safe Harbor. Štvrtým aspektom, ku ktorému sa chcem vyjadriť, sa týka spoločného eh, ročného re- mechanizmu revízie. Budeme spoločne monitorovať fungovanie všetkých aspektov eh, tohto eh, mechanizmu ochrany súkromia, vrátanie sprístupnenia údajov pre verejné orgány. Chceme tiež kontrolovať, či záväzky USA budú splnené a či funguje mechanizmus zohľadu aj nápravy v dostatočne efektívnej miere. Komisia a aj americké ministerstvo obchodu budú každoročne vykonávať revíziu spoločne a chceme do tohto procesu zapojiť aj národné orgány na ochranu údajov, ako aj odborníkov pre národnú bezpečnosť zo strany USA, ako aj ombudsmana v prípade potreby. E, informácie, ktoré sa získajú v týchto revíziách, sa budú predkladať komisii, aby vyhodnotila situáciu a tiež sa bude informovať Európsky parlament aj Rada o aktuálnom dení. Táto revízia zaistí, že e, naše zistenia budú primerané e, rozhodnutia, sa budú prispôsobovať e, aktuálnej situácii a dianiu v USA. V tomto kontexte komisia sa bude tiež obracať na mimovládky a všetky ostatné zúčastnené strany. Na rozdiel od predchádzajúceho režimu náš návrh rozhodnutia teraz obsahuje jasné parametre a podrobné podmienky, na základe ktorých je možné pozostaviť jeho platnosť alebo odvolať ho v prípade, že americké firmy alebo americké orgány nebudú plniť svoje záväzky, ktoré vyplývajú z tohto nového systému ochrany súkromia. V posledných dvoch rokoch spolu s našimi americkými partnermi sa nám podarilo prekonať celý rad e, ťažkostí starého systému Safe Harbor. Ak ste považovali predchádzajúci balík e, ochrany súkromia um, za podrobný a ak si prečítate tento nový systém, dúfam, že nám dáte za pravdu, že tento nový systém ochrany súkromia je veľmi odlišný od predchádzajúceho systému a e, poskytuje um, o mnoho väčšiu ochranu v najbližších mesiacoch eh, chceme eh, prijať rozhodnutie o pravoplatnosti, ale týmto celý proces nekončí. Chceme pozorne sledovať, eh, nakoľko americké orgány plnia servené záväzky a či záruky, ktoré boli um, zavedené do praxe, naozaj fungujú. Viem, že váš výbor veľmi pozorne sleduje už dlho a tiež sa podiela na diskusii, ktorá prebieha v oblasti transatlantického eh, prevodu osobných údajov. Spoliehame sa na vašu podporu, eh, na vašu spoluprácu, tak aby tento dokument eh, bol skutočne živým dokumentom, ktorý priniesie pridanú hodnotu. Ja aj moji kolegovia sme k dispozícii na zodpovedanie akýkoľvek otázok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostanú zástupcovia USA. Som veľmi rád, že môžem privítať zástupcov amerického ministerstva obchodu, teda Dína, a ktorý bol aj vyjednávačom tejto dohody a rovnako vítame, vítame pána Justina Antony Pilaja, rovnako z ministerstva obchodu USA. Oboch by som chcel požiadať, aby prehovorili na maximálne 10 minút. A pán Dín, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, dámy a páni, ja som Justin Antony Pilaj. Mám zodpovedný za túto tému na americkom ministerstve obchodu a spolu s kolegom Tedom Dínom už eh, rokujeme, alebo sme súč- eh, vo vyjednácom týme ostatných, za ostatné dva roky. Som veľmi rád, že môžem hm, pred vami vystúpiť eh, v mene americkej vlády na by som získal vašu podporu na štítu na ochranu osobných údajov. Toto je dôležité na ochranu sú osobných údajov na oboch stranách Atlantiku a dôležité pre transatlantickú digitálnu ekonomiku. Tento rámec je veľmi dôležitý tak pre Európu ako aj USA a predstavuje to, čo môžeme urobiť spolu, ak Vzájomne rešpektujeme eh, právne rámce, inštitúcie a aplikáciu právneho štátu. A tento rámec ukazuje, čo sa dá dosiahnuť eh, snahami spojiť naše snahy k, k komplexným otázkam ako ochrana osobných údajov a súkromia na oboch stranách Atlantiku spoločne s našimi kolegami v komisii a eh, rámci alebo v priebehu náročných diskusí a rokovaní sme pracovali na spoločnom cieli a to je vypracovať a vybudovať modernizovaný, dôveryhodný a trvalý transatlantický rámec. Vybudovali sme rámec štítu na ochranu osobných údajov pre konzultácie v rámci v konzultáciách so širokým rámcom aktérov a účastníkov, tak aby obe strany a ich obavy o ochranu obchodných údajov alebo osobných údajov a obchodu obchodné záležitosti boli chránené za ostatné dva roky. Americké ministerstvo obchodu spolu s ďalšími e, inštitúciami úzko spolupracovali s Európskou komisiou na budovaní tohto nového rámca. Tento ráme, tento, tieto rokovania začali a proces začali pred dvoma rokmi. Že e, po rozhodnutí Európskeho e, súdneho dvoru v roku 2009 vyvolalo veľkú neistotu o tom, ako obchodovať s transatlantickými partnermi. E, toto bola veľká výzva pre malé a stredné podniky, ktoré predstavovali viac ako 60 účastníkov Safe Harbor. E, po, v rámci mesiacov po rozhodnutí súdu sa zintenzívnili rokovania e, a rámec, ktorý sme spolu s komisiou vybudovali, eh, rieši otázky, eh, ktoré položila komisia a rovnako eh, plne uspokojuje požiadavky Európskeho súdneho dvora a sústredí sa na mnohé mechanizmy rámca a vytvára stabilný základ na to, aby komisia zdieľa obmedzenia a záruky prístupy, prístupu pre vládu, orgány a verejný záujem k údajom. Zapojenie komisie a ostatných aktérov vytvorilo rámec, ktorý znamená zlepšenie na ochranu osobných údajov tak jednotlivcov, ako aj podnikov a súkromných spoločností. Dôležité je to pre transatlantický obchod a jeho vytvorenie odstráni veľkú neistotu pre tisícky Eh, amerických a európskych eh, podnikov. Tento nový, táto nová sieť eh, prinesie miliónov v objemu digitálneho obchodu. My to znamená veľký záväzok vlády USA a bude si vyžadovať, aby spoločnosti prijali zmeny, pokiaľ dostanú certifikáta v rámci tohto systému, ale závery diskusie aj napriek tomu ukazujú e, silný záver, no, záväzok ochrane k ochrane osobných údajov tak v USA ako aj EÚ. Stručne na to, aby sme pochopili, ako ten rámec bude e, fungovať, je dôležité pochopiť, ako jednotlivé kompoty, e, komponenty tohto balíčka sú vzájomne prepojené a spadajú do troch kategórií. Poprvé, princípy a doplňujúce princípy, podľa ktorých spoločnosti príjmajú právne vynutiteľné záväzky. A ďalej záväzky vládnych agentúr USA, tak aby sa zaistilo, aby sa zaistila efektívna a účinná správa, dozor a riadenie údajov. A ďalej prístup pre národné orgány USA Čine v trestnom konaní a vlády, ktoré zaistia, aby komisia mohla urobiť závery o limitáciách a zárukách, ktoré existujú. Na základe tohto balíčka komisia má dobré východisko pre určenie adekvátnosti a primeranosti, vrátane tých nálezoch, o ktorých špecificky hovoril Európsky súdny dvor. Okrem toho rámec, ktorý všetci ste videli, pozostáva z nasledujúcich prvkov. V prvej kategórii kam patrí, patria samotné princípy štítu na ochranu osobných údajov, ktoré sú zamerané eh, na ochranu použitie eh, osobných údajov EÚ, eh, ktoré, ktoré účastníky, účastníci verejne sprístupnia. Tie sa dajú implementovať podľa zákonov USA. Existuje množstvo prostriedkov pre občanov EÚ, žiadať nápravu a využívať nápravné prostriedky. Jeden z nových prvkov, ktorý bol doplnený, to je záväzná možnosť arbitráže, ktorá bude dostupná občanom EÚ ako posledná možnosť nápravy. druhej kategórii je dozor na, to systémom. A sem spadajú listy predstaviteľov ministerstva obchodu, kde sa opisuje a zaručuje e, jasné dodržiavanie ochrany. Americké ministerstvo dopravy, a patrí sem tiež listy Amerického ministerstva e, dopravy. FTC je hlavným orgánom na dodržiavanie pravidel, e, tak aj ministerstvo obchodu sem spadá nuž a zverejnil bolo tiež memorandum, kde sa strany zaviazali k e, tvoreniu mechanizmu, ktorý umožní jednotlivcom a občanom EÚ e, podávať žiadosti v rámci designovaných e, kanálov ombudsmanovi o komerčných údajoch, ktoré boli postúpené z EÚ do USA, ktoré, o ktorých je jednotlivec presvedčený, že USA k nima prístup e, cez systém signalizácie e, spravodajských údajov. No a sem patria modelové zmluvy, derogácie a možné budúce výsledky, ktoré sú uvedené v GDPR. Tento nový mechanizmus má poskytovať občanom EÚ, ktorých komerčné údaje boli postúpené USA, mechanizmus na podávanie e, žiadostí. Tretia kategória sa týka e, širšieho rámca na ochranu osobných údajov sa, zapatrí e, patrí list pravidla, ktoré sa uplatňujú na záruky a obmedzenia pre občanov EÚ a pre občanov USA a ďalej inštitúcií. No a predtým, než dostane slovo Ted Dean, myslím, že je dôležité zdôrazniť dva prvky balíčka. Poprvé, viacero vládnych agentúr USA sa zaviazalo, eh, že zaistia, že rámec bude fungovať tak, ako bol eh, vytvorený a eh, naše agentúry na to zaviažu veľké zdroje My sme tento rámec vytvorili spolu s, komusi- s komisiou v rámci paradigmy, ktorú si vyžadoval Európsky súdny dvor, ktorý vyzval komisiu, aby zhodnotila, eh, či zákony a medzinárodné záväzky krajiny vytvárajú eh, primeranú ochranu údajov. Tieto záväzky eh, majú presne ten typ, ktorý vyžadoval súd a my sme to brali vážne. Keď napríklad náš minister zaviaže Eh, ministerstvo, aby prijalo záväzky, tak my budeme dodržiavať a sledovať tieto, eh, tieto, eh, tieto pokyny. Tento rámec však nie je samoregulačný. Rozhodnutie spoločnosti vstúpiť do rámca je dobrovoľné, ale keď spoločnosť raz príjme dodržiavať požiadavky tohto ráma, tak tento záväzok a táto povinnosť sa dá vynúcovať podľa zákonov USA hlavná dozorná agentúra je rešpektovaná agentúrou na celom svete, je známa a má právo moci dozerať e, nad dodržiavaním e, pravidel a zákonov. Tento rámec na ochranu osobných údajov e, plne splňa požiadavky Európskeho súdneho dvora a naše kolegyne a kolegovia na Európskej komisie dospeli k rovnakému záveru. Ja ja sa teším na ďalšiu diskusiu o rámci s vami, vážené poslanky a poslanci, a som rád, že som mohol vystúpiť na tejto témy. Uh, um, Ďakujem veľmi pekne. Pred uh, tým, než začnem, by som tiež chcel poďakovať uh, za to, že môžeme vysvetliť podrobnosti k tomuto mechanizmu na ochranu osobných údajov. Ja by som chcel povedať niečo k tomu, čo tento štít na ochranu osobných údajov znamená konkrétne. Myslím, že budem opakovať niektoré pripomienky Európskej komisie, ale myslím, že je dôležité, aby ste si to vypočuli aj priamo od nás, e, keď e, že my budeme implementovať tieto veci v budúcnosti. E, veľa času sme venovali otázke individuálnych náprav a možností dožadovať sa nápravy. Je dôležité, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora nie je založené, aby nebolo, že nie je založené na, na nevyriešených sporoch eh, Európsky súdny dvor sa zameriaval na túto otázku. A my sme seriózne eh, chceli zajistiť, aby jednotlivci mali prístup k eh, možnostiam osobnej nápravy. Je nová požiadavka v rámci Privacy Shield, že tá spoločnosť musí reagovať v pevne stanovenej lehode. Účastníci práve Si Shield musia tiež poskytovať eh, bez, eh, bez nákladov pre jednotlivcov mechanizmus nápravy, pričom každá sťažnosť eh, môže byť spresne vyriešená. A my tiež zavadzeme novú formu, keď jednotlivec sa stiažuje DPA v EÚ, tak ministerstvo obchodu dostane pripomienku DPA a my sa budeme snažiť riešiť na toto v rámci e, stanovené lehoty. To je úplne nová úloha pre našu pre naše ministerstvo, ale dôležitá, ktorá je, ktorá je dôležitá pre efektívny a účinný e, dozor. Chceme maximalizovať účinnosť e, tejto úlohy FTC. Chce dodržiavať pravidlá Privacy Shield, rátanie žiadosti od európskych DPA a žiadosti o pomoc DPA FTC tiež zaviazalo, že vždy, keď eh, bude vykonávať vyšetrovanie v súvislosti s ochranou osobných údajov v USA, eh, tak tak skontroluje, či spoločnosť je certifikovaná v rámci Privacy Shield a či neporušuje svoje záväzky vyplývajúce z tohto systému. keď eh, si chce spolupracovať úzko s DPA a poskytovať pomoc pri dodržiavaní pravidel, čo kam môžu pra- patriť aj zdieľanie informácií a vyšetrovaciu pomoc v súlade s americkými zákonmi na to, aby sme eh, pomaly vytvoríme štandardizovaný proces a stanovíme kontaktné miesto, kam sa môžu, ak sa budú môcť obracať. Bude to podliehať zákonom o ochrane osobných údajov. Eh, účastníci sa musia tiež zaviazať povinnej arbitráži eh, na to, aby sa vyriešili akékoľvek stiažnosti, ktoré boli že a tie je tu tiež možnosť pre uh, obyvateľov EÚ čať uh, žiadať nápravu USA. Uh, ďalej, transfery, o ktorých hovorila Európska komisia a spoločnosti, ktoré postupujú údaje, sú zodpovedné za tieto transfery a tok údajov Tento nový princíp transferu vytvára nové možnosti ochrany a rieši obavy, ktoré vyjadrila Európska komisia vo svojom oznámení. Účastníci tiež čelia novým pravidlám a obmedzeniam a požiadavkám. Mimo iného organizácie musia informovať jednotlivcov o svojom práve na prístup k údajom, požiadavke tajníte osobné informácie, pri zákonnej požiadavke eh, štátnej organizácie a eh, organizácie eh, pri transfere údajov tretím stranám. Práve si šiel obsahuje viaceré prvky na zaistenie toho, aby rámec a nad rámcom bol dostatočný dozor a zaistuje úzku spoluprácu medzi orgánmi EU, EU a USA. Americká strana sa zavezuje vykonávať dostatočný a silný dozor, o čom budem hovoriť trochu neskôr, tiež sa zavezujeme tvoriť kontaktné miesto ako styčný, boj, e, styčný bod pre DPA sa okrem toho prístup vlády a ministerstva tiež sa zavezali zohrávať úlohu a vyrazať prostriedky na to, aby jednotlivé sťažnosti vyšetrovania boli náležite vykonané všetky agentúry budú uskutočňovať pravidelné stretnutia s Európskou komisiou a Európskym orgánom na ochranu údajov, aby sa hovorilo o, o fungovaní e, tohto rámca. Myslíme, že e, každoročná revízia je dôležitým prvkom tohto systému, ale je to len malý, e, malý prvok v spolupráce s orgánmi na ochranu osobných údajov v EÚ, čo zaručuje úspech celej operácie. Dovolte mi povedať niečo o práci Amerického ministerstva obchodu, čo sme urobili v Safe Harbor, ako chceme zaistiť ochranu osobných údajov jednotlivcov v praxi. Dovolte mi uviezť jeden príklad zo Safe Harbor, ktorý hovorí a ilustruje tú prácu, o ktorej hovoríme. A to je prípad správnych eh, žiadostí. Eh, tie údaje eh, boli postupené na základe falošnej žiadosti nuž a v rokoch pred rozhodnutím pred rozhodnutím Európskeho súdneho dvora sme zverejňovali to na internetových stránkach. Informovali sme o tom príslušné inštitúcie, ktoré potom viedli k vyšetrovaniam a náprave. Rád by som tiež hovoril o systéme verifikácie, autocertifikácie, rozhodnutie sú hovorilo o systéme samocertifikácie, ktoré to môže byť adekvátne. Práve si Shield je oveľa viac ako len e, autocertifikácia alebo samocertifikácia. Požadujú od spoločnosti, aby zaviedli systémy e, verifikácie a ministerstvo tiež má detailný verifikačný proces pre každú certifikáciu a opätovnú certifikáciu a to je opätovne uvedené detailne e, v e, jednom z tých listov, o ktorých sa už hovorilo. No, ochrana spoločnosti e, majú nové mechanizmy a systémy na ochranu údajov aj tých spoločností, ktoré nedostanú, k nebude obnovený certifikát. No a ministerstvo monitoruje neustále e, efektívne dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich e, z rámca. No, celé tejto práci, našej práci s európskymi ochrany, e, údajmi, orgánmi na ochranu údajov sú veľmi zásadné. Očakávame, že najčastejšie sa budú jednotlivé žiadosti obraciať na miestne orgány na ochranu údajov, preto sme vytvorili kontaktné miesto pre ne a vytvorili ďalší proces na plnenie ochrany údajov tiež budeme poskytovať nové informácie o Privacy Shield, ktorú môžu potom postúpiť jednotlivcom alebo spoločnosťam členských štátov, tak aby vedeli občania EÚ, na koho sa obrániť, obrátiť, keď budú mať nejaký problém v záväzku, ktoré prijali spoločnosti v rámci posilnenej spolupráce s európskymi VPA. sme vytvorili nový program na ochranu súkromného Európy fungovať pre obyvateľov EÚ. Práve si Shield obrovské výhody v porovnaní s ostatnými podobnými systémami. Je to vysoká miera transparentnosti. Neočakávame, že e, veľa jednotlivcov bude si e, kontrolovať zoznamy na našich stránkach. E, skutočnosť, že to verejne umožňuje spoločnostiam lepšie sa brániť ročný, alebo teda pravidelný proces certifikácie umožňuje kontrolovať, či spoločnosti plnia svoje záväzky. Spolupráca s Generálnou komisiou pre obchod je ďalšou, ďalšou dôležitou súčasťou na ochranu údajov firiem USA. Treba zajistiť ochranu v rámci všetkých týchto snách. A toto je podľa nášho názoru veľmi silný rámec a my uznávame spustenie práve si Shield ako začiatok procesu. Sme veľmi radi, že môžeme dnes odpovedať na vaše otázky o svolacom procese v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujeme za všetky vystúpenia. Teraz eh, ideme na eh, kolo otázok a odpovedí. Každá eh, každý rečník bude mať minútu, odpoveď bude dvojminútová. Prosím, vždy povedzte, na koho sa e, obraciate tu na tribúne aj v záujme času. A je to teda jediný spôsob, ako e, tá diskusia bude možná. Axel Foss za EPP ako prvý. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po nemecky. Takže počkáme, kým si všetci naladia potrebný kanál. Ešte raz sa chcem poďakovať aj za opis. Jasný, intenzívny vzhľadom na krátky čas, ktorý mám k dispozícii na otázku, sa opýtam následovné. Keď by Privacy Shield nedošlo, aké by vlastne boli e, možnosti pre naše podniky alebo našich občanov, aj otázka právnej istoty. Sú takí, ktorí kritizujú, ale nemajú alternatívu a teda táto právna istota je spochybňovaná. Pracovná skupina podľa článku 29 možno e, bude mať negatívne stanovisko e, k tomuto Privacy Shield, ako sa dajú ukludniť spoločnosti v Európe. E, bude vôbec možné ešte preposielať údaje do tretich krajín a dá sa vôbec ešte hovoriť o dynamickom digitálnom vnútornom trhu, keď nebude o nebude dostatočná ochrana e, súkromia. Takže čo, ak sa to neschváli? Ja som to pochopil tak, Axel, že sa to týka oboch stran e, Axel Foss, to sa myslím, že týka hlavne komisie, ale ak by niečo chceli doplniť americkí partnery, tak eh, si ich rád vypočujem. Najskôr pani Astola. fix that. So, but you got the question of the colleague? Okay, perfect. Ďakujem za otázku. Mm, treba v prvom rade apelovať na mechanizmus, ktorý existuje mimo Safe Harbor alebo Privacy Shield, čiže štandardné e, právne doložky medzi nejakými e, dvoma firmami a sú tu aj záväzné e, firemné pravidlá. A počas rokovaní sa dohodlo, že ak by aj Privacy Shield nevstúpil do praxe, tak by sa niektoré jeho zložky dali uplatňovať. A ak dovolíte, tu by som e, dal dala slovo Brunovi Jenkarelimu. On je e, odborníkom na tieto otázky a môže to upresniť, ak súhlasíte. Áno, niektoré prvky tohto balíka Privacy Shield, e, ktoré sa uplatňujú na všetky e, cez atlantické prevody. A hlavne mechanizmus ombudsmana. To by bolo použiteľné pri všetkých transferoch a taktiež prístup národných úradov pre bezpečnosť, teda to by zaručilo, že bude, budú minimálne zábezpeky pri všetkých cezatlantických e, presunoch údajov aj pre dáta, ktoré sa práve prevádzajú do USA prostredníctvom káblov na dne Atlantiku. Aj ochranca osobných údajov, aj pracovná skupina podľa článku 29 dostali isté e, požiadavky na to, že ehm, opravný mechanizmus a teda aj ombudsman e, by sa Eh, mohli eh, použiť pri akomkoľvek prevode. Tedy k alternatívam, k tomu asi eh, toľko, že digitálna ekonomika cezantlatická závisí od presunu údajov a teda Týka sa to viac ako 4 tisíc podnikov a preto nám na tom tak veľmi záleží a preto chceme mať e, silnú dohodu. My predpokladáme, že sa nám to aj podarilo. Dosiahli sme svoje ciele. My sme naozaj e, presvedčení o ochrane súkromia. E, Veríme teda v to, k čomu sme sa dopracovali a preto e, nemáme ani alternatívy. Teraz Birgit Sipel za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Chcem jasne povedať, že vidím isté vylepšenie v porovnaní so Safe Harbor, aj keď sú isté otázky, na ktoré sa chcem zamerať, obzvlášť v jednej oblasti. V článku 6 sa hovorí, že po že e, hromadné údaje sa dajú použiť iba na 6 e, účelov, e, nielen boj proti terorizmu, boj proti hrozbám a taktiež cez nadnárodný, teda boj proti nadnárodnému zločinu, čo je veľmi vágne, čo ale nevylučuje zber, hromadný zber osobných údajov aj mimo týchto účelov, ako by to bolo s všeobecným prístupom k obsahu elektronickej komunikácie, čo vlastne podkopáva zásadné právo na ochranu alebo rešpektovanie súkromného života. E, myslí si komisia, že e, právo na ochranu súkromia sa teraz neporušuje e, americkou spravodajskou praxou amerických e, predstaviteľov sa chcem spýtať, či je tu naozaj cielený prístup, aj keď tu máme iba e, zástupcov ministerstva pre obchod. E, neviem, či sú oni správnou osobou. Uvidíme, kto bude chcieť zareagovať, ale najskôr opäť komisia. Ďakujem. Čo tvorí jadro prípadu FAMES a čo sa považovalo za porušenie charty pre základné práva. Neobmedzený zber, e, pri ktorom sa nerozlišuje taktiež e, neobmedzený prístup, <clears throat> kombinácia teda zberu a prístupu k takýmto údajom. Tu Vychádzame z e, zavedených reforiem. E, právne predpisy sa od roku 2012 2013 zmenili po rozsudku. Bolo zavedených viacero reforiem v USA. My sme potom e, dostali isté uistenia a objasnenia. Všeobecné pravidlo o prioritizácii a e, cielenom e, hromadnom zbere údajov a teda, pardon, cieľený zber bude e, pravidlom a hromadný zber bude skôr výnimkou. To vysvetlila aj pani Astola. Takže je tu všeobecné pravidlo a výnimka a myslím si, že to je vlastne e, to, čo odzrkadľuje tak potrebu, ako aj proporcionalitu. Aj keď sa nebude dať vyhnúť hromadnému zberu, tak využitie údajov takto hromadne zozbieraných sa prísne bude obmedzovať na špecifické účely a prístup k takýmto údajom hromadne zozbieraným bude obmedzený, pretože národné úrady budú musieť eh, zadefinovať eh, kritériá pre prístup k takýmto údajom a potom aj ďalšie zábezpeky pre e, obmedzenie uchovávania takýchto údajov. E, vďaka týmto zábezpekám si teda myslíme, že je zaručené, že to nebude neobmedzený e, zber a prístup. Možno, že by americkí kolegovia mohli niečo doplniť, ale takže odzrkadluje to tak e, reformy, ako aj to, čo, o čom nás ubezpečili a čo nám vysvetlili americkí partnery. Ďakujem za túto otázku. A niekoľko mm, bodov e, doplním. My túto otázku berieme už roky veľmi, dl- veľmi vážne a e, zdlhavo sme diskutovali s komisiou a ako aj s odborníkmi pre spravodajskú činnosť, aké sú obmedzenia v zmysle e, americkej e, legislatívy. A sú tam aj e, dosť podrobné opisy týchto obmedzení a zábezpek e, dozoru. Nám záleží na súkromí. Máme e, štvrtý článok ústavy, ale aj prezident Obama sa k tomu veľmi seriózne postavil. Je tu politické, politické usmernenie zo začiatku roku 2013 a to výrazne zreformovalo naše spravodaj, našu spravodajskú činnosť k, tým, k tomu hromadnému zberu. Tu chcem e, povedať to, čo je aj v podkladoch. E, prezidentské usmernenie hovorí, že treba vždy pracovať e, cieľene, ak je to možné, a držať sa špecificky obmedzených oblastí. E, sú tam listy od e, vysokých predstaviteľov, kde je viac podrobností, ak by ste chceli. Ďakujem teraz Sophie Intveld ako ďalšia za ALDE. Ďakujem pekne. Mne pochyb o tom, že došlo k istému zlepšeniu, ale je tu iba jedna kľúčová otázka, síce či by to opäť obstálo pred súdnym dvorom. Nede iba o e, rozsudok Schrems, ale e, ďalšie dva rozsudky Štrásburského súdu. Ja nie som právnička, ale mám predsa len veľké pochybnosti o tom, či by to pred týmito súdmi e, obstálo. Komisia hovorí, verte nám, my sme vám verili pri e, prechovávaní údajov a pri Safe Harbor a e, pomýlili ste sa, prečo by sme mali e, opäť veriť, možno, že sú dobré politické dôvody, prečo e, sa teraz dali dosiahnuť isté kompromisy, ale súdy politika nezaujíma, ich zaujíma iba práva, ak si mám právnu istotu a tu súhlasím s Axelom Fosom, ktorý možno, že bude prekvapený, ale my chceme takúto istotu pre firmy a občanov, ale musí byť skutočná právna istota a my tu nemáme žiadne jasné odpovede, čo len zvyšuje právnu neistotu. A potom otázka na komisiu. Nie, pardon, ešte to doplním. E, chcem to pochopiť, nemám ešte stále jasnú odpoveď, čo, aký je právny štatút e, písomných ubezpečení záväzkov PPD 28 čo, to, eh, čo by to znamenalo, keby pod nimi bol podpísaný eh, Trump. Eh, je to, je to vážne. V zmysle GDPR budete musieť konať, ak by kritéria neboli splnené Viackrát sme také niečo zažal, zažili pri e, Safe Harbor, viackrát sme apelovali na komisiu a e, ona odmietla. E, nemám pocit, že to teraz je nepriestrelné. Ako môžeme dôverovať komisii, že teraz robí to správne? Ja už slepo komisii nedôverujem. Nikdy som jej slepo neverila Ďakujem za túto otázku. Takže komisia. Ďakujem. Ťažko sa odpovedá na otázku, ktorá znie, môžeme vám veriť. A e, vlastne e, vy aj spochybňujete, či dôvera je možná. <clears throat> Práca Eh, predstaviteľov komisie, ako aj amerických partnerov sa vždy zameriavala na dohode, na režime, ktorý by obstál eh, pred, pred súdmi a zohľadnil eh, doterajšie rozsudky. Mnohé prípadné nedostatky už komisia identifikovala v roku 2013, keď sa hovorilo o, o posilnení režimu Safe Harbor. Ja vám teda môžem povedať, že my sme na tom e, naozaj pracovali a myslím si, že sme sa tam aj dopracovali. Ďalšia otázka. Vy ste sa pýtali na, na hodnotu tých amerických záväzkov a čo ak sa uh, dostane, čo, keď, e, čo bude s novým e, no, americkým prezidentom. K tomu by asi vedeli viac povedať americkí mm, partneri, ale ja môžem povedať, že keď e, najvyšší predstaviteľ nejakej administratívy vypracuje úsmernenia, tak potom sa tých úsmernení musia všetci pridržať. Keď sa e, zmení administratíva, tak sa to nevyparí. Keď sa niečo zmení, tak e, v administratíve, tak sa môžu zmeniť aj e, prijaté akty. Prečo mm, sa to teraz líši od Safe Harbor? My sme hovorili o možnosti e, pozastavenia. Sú jasné e, doložky a kritéria, kedy sa dá táto doložka aktivovať, čo je rozdiel v porovnaní s minulosťou. Neviem, či by kolega chcel ešte niečo doplniť. Možno ešte jedna vec. Tieto e, záväzky, ubezpečenia, za nimi nie je pán Kerry alebo nejaký iný e, vo svojom vlastnom mene. Nie je to sú e, predstavitelia americkej e, administratívy, ktorí majú právomoc sa niečomu takémuto zaviazať. Je to ubezpečenie americkej vlády, čiže ju to aj zavezuje nezávisle od toho, kto je pri moci. A to až do chvíle, kedy nebudú zrušené. A to isté by platilo aj pre nejakú medzinárodnú dohodu alebo legislatívny akt. Ehm, platí až do chvíle, kedy platnosť nie je e, zrušená. To isté platí aj pre, to, pre tú možnosť pozastavenia. Ak by sa to zmenilo, ak by sa na tomto niečo zmenilo, tak by už nebolo možné ani to prehlásenie o primeranej ochrane. Takže toľko k vašej otázke, koľko je to, akú to má hodnotu e, e, to, že to bolo zverejnené vo federálnom e, registri, svedčí o ich váhe sú to záväzné e, opatrenia pre americkú vládu. Um, maybe if I could just on the specific... Ja by som zareagoval e, na tú konkrétnu otázku, ktorá sa týkala presunu tohto programu e, do mm, obdobia novej vlády. Ja už 15 rokov pôsobím tejto funkcii a my sme vychádzali z pravidel, ktoré boli vyjednávané v priebehu vlády e, Clintona, potom sa implementovali v Bushovej vláde a potom sa prenesli do Obamovej vlády. V plánovaní tejto dohody sme vychádzali zo spolupráce s ostatnými e, členmi kabinetu a mm, máme e, dôvod predpokladať, že sa to presunie aj do obdobia novej vlády, ak sa to odsúhlasí ako zmluva teda respektíve aj v prípade uzatvorenia zmluvy, je tiež riziko, že sa niektoré body plnenia podkopu. My sme sa zavázali, nová vláda ich bude môcť prehodnotiť, ale práve preto vy máte možnosť tiež revízie. A ďalšia vec, e, myslím, že je dôležité spomenúť toť tu, ale aj e, to súvisí s um, funkčnosťou tohto programu. Ak by totiž došlo k nejakému redukovaniu záväzkov v budúcnosti komisia nebude musieť čakať na novú revíziu, aby zakročila, pretože tak, ako som už uviedol vo svojom úvodnom slove, v tomto procese sme naplánovali úzke kontakty medzi komisiou a orgánmi na ochranu údajov. Máme lehotu odpovede do 90 dní, taktiež sme povinní odpovedať. Nemôžeme že to zignorovať. Ak dôjde teda k nejakému um, vzdialeniu sa od záväzkov, bude možné okamžite zakročiť a tiež existuje možnosť pozostavenia platnosti. Takúto možnosť komisia má. My na americkej strane, vzhľadom na úsilie, ktoré sme vložili do tohto um, procesu uh, tiež uznávame význam tejto dohody a aj tiež Federálna obchodná komora to uznáva. My pevne veríme, že sa nikdy do takej situácie nedostaneme, robíme preto všetko. Ďakujeme pekne, Sofii. Nechcem klásť ďalšiu otázku, ale veľmi ma frustruje, že poslanci majú len minútu na položenie otázky, e, dostaneme nezmyselnú odpoveď od komisie, prepáčte, e, práve ste opäť raz premeškali príležitosť, by som e, vám vôbec začala veriť. Ja som sa pýtala na právny štatút a vy ste povedali len toľko, že je to predsa čestnou povinnosťou predsedu, že nám môžete veriť. Ja si nemyslím, že to je seriózny prístup k takéto veľmi dôležitej téme, aby som bola rada, keby sme mali viac času na kladenie otázok. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje Judith z Argentíny na, za skupinu Zelených. Ďakujem. Vychádzajúc z otázky Birgit Zippel a Sophie Infeld, sa chcem opýtať eh, pána eh, pani Astoli, prečo si je natoľko istá, že európske súdy by vnímali amerického ombudsmana, ktorý by podliehal ministerstvu americké ministerstvo ako orgán právnej nápravy a že by sa to dalo porovnať s nezávislým sudstvom. Teda tento ombudsman ešte stále by podliehal predsa len americkom ministerstvu. Prečo, prečo by ho mali vnímať ako nezávislého, rovnako ako by sa vnímal súd? Ďalej, čo sa týka tej prílohy číslo 6 a tých šiestich výnimiek na hromadné eh, zbieranie údajov Toto hromadné zhromažďovanie údajov e, bude síce prebiehať, ale užívanie údajov sa bude e, podrobovať týmto šiestim výnimkám. Teda nechápem, nakoľko sa odlišujú pojmy e, získovania týchto údajov a následného užívania týchto údajov. Chcem sa opýtať aj našich európskych zastupcov, aj amerických partnerov. Naše rozhodnutie súdu totiž z... konštatovalo, že nie je opodstatnené žiadne hromadné získovanie údajov. A ďalej sa chcem opýtať, či komisia je e, pripravená predložiť v takejto forme tento nový štít na ochranu osobných údajov, aby e, súd preskúmal, či je právoplatný alebo nie. Ďakujeme pekne. That goes to, the to bola otázka na komisiu, ak sa nemýlim. Ďakujem za vaše otázky. Ombudsman a jeho nezávislosť. Ombudsman bude podliehať ministerstvu, ale bude e, nezávislý od spravodajských služieb, teda nebude mať absolútne žiadne napojenie na spravodajské služby. A keď sa pozrieme na fungovanie takéhoto úradu ombudsmana, ombudsman by mal nárok získovať informácie o tom, ako jednotlivé orgány postupujú vo vyšetrovaní daného prípadu, teda ombudsman bude mať právo na informácie. Jediná odpoveď, ktorú môže získať stiažovateľ od ombudsmana, bude taká, že po tom, čo ombudsman preskúma celú situáciu, dospeje k záveru, že sa zákony dodržali, alebo že ak došlo k nedodržaniu, že sa e, dosiahla náprava. nebude možno situácia, v ktorej by, dajme tomu, minister alebo nejaká tretia strana mohla zakročiť a prinútiť ombudsmana dospieť k takému či okonému záveru, teda v tomto zmysle bude ombudsman nezávislý. Je pravda, že ombudsman nie je sudca, ale rozhodne bude nezávislým orgánom od Ehm, zásahov tretej strany. Ehm, čo sa týka tohto hromadného zhromažďovania údajov, je pravda, že podľa týchto pravidel bude prípustné um, ehm, hromadné zhromažďovanie, ale iba v prípade, že cieľené zhromažďovanie nebude možno z technických alebo iných dôvodov a vtedy sa bude musieť obmedziť prístup k týmto získaným údajom. Čo sa týka prípadu Šrems, kde bolo považované za nepriateľné, že e, zároveň boli údaje hromadne získavané a bol k nim aj hromadný prístup. Ak teda bude možnosť e, cieľeného e, získavania, tak tento variant sa uprednostní vždy za každých okolností. A tretia otázka. Neexistuje žiadna mm, dobrovoľná právna príslušnosť v takomto prípade, ak teda bude snaha obrátiť sa na súd, bude potrebná konkrétna stiažnosť. Máme ešte niekoľko minút predtým, než prejdeme k ďalšiemu panelu. A preto sa obraciame na ostatných poslancov, ak sa tiež chcú vyjadriť, ak sa chcú na niečo opýtať ale samozrejme je možnosť pre takých poslancov, ktorí sa už vyjadrili, aby sa vrátili k svojej otázke. E, pani Gomeš. Ďakujem. Chcela som povedať na toľko, že musí existovať e, možnosť e, spochybniť a obrátiť sa na súd. Inak tento systém nebude fungovať. Nebola to teda otázka, ale skôr poznámka. Sú ešte nejaké ďalšie otázky, prosím? Axel? Ďakujem. Chcel by som sa ešte vrátiť k možnostiam, ktoré bude mať občan, len či sa to správne pochopilo teda, ak som to správne pochopil, občan sa bude môcť obrátiť na jednotlivca alebo na firmu a tiež sa bude môcť obrátiť na svojho národného úradníka na ochranu údajov a po tretie sa bude môcť obrátiť aj na ministerstvo obchodu vďaka štruktúre ombudsmana. Tiež sa bude môcť obrátiť na Federálnu obchodnú komisiu a ak som to správne pochopil, ak toto nezaberie, ešte stále tu bude možnosť mechanizmus e, medzinárodného riešenia sporu. Teda existuje 5 možností, 5 spôsobov, ako si uzurpovať svoje právo. Chcem sa teda len uistiť, či som to správne takto pochopil. Okrem toho možno ešte otázka, či národný e, poverenec pre ochranu údajov môže priamo byť v kontakte s ombudsmanom alebo či vzhľadom na citlivú povahu e, každej takejto situácie sa to bude musieť e, spracovať nejakým iným spôsobom. Kto z vás chce otvorať prvý? Nech sa páči. Ďakujem. Existuje viacero rôznych spôsobov, e, ako môžu získať jednotlivci z EÚ právnu nápravu v rôznych situáciách, teda v komerčných eh, otázkach. Eh, rámec hovorí o rôznych spôsoboch vrátane eh, toho, že je možné osloviť organizáciu tohto štítu na ochranu údajov a tým musia reagovať do 45 dní. Ďalej osoba z EÚ môže osloviť svoj vlastný národný orgán ochrany údajov a to sa potom môže posunúť ministerstvu obchodu a tam vznikne tým, na vyriešenie akýkoľvek takéto situácie, pričom sa nebudú spojené žiadne náklady pre takéhoto príslušníka EÚ. Ďalej po tretie, nezávislý e, mechanizmus nápravy, ktorý bude musieť byť spojený s týmto štítom na ochranu osobných údajov. Ani toto nebude spôsobovať žiadne náklady takémuto príslušníkovi e, členského štátu EÚ. Firma, ktorá, ako sa ukáže, nedodrží e, záväzky, ktoré vyplynú z tohto mechanizmu, bude musieť tieto náklady znášať. Tiež je možné obrátiť sa priamo na Federálnu obchodnú komisiu, ktorá veľmi seriózne pristupuje k takýmto prípadom a mm, podľa pravidel štítu na ochranu údajov bude musieť e, podľa e, priorít e, zostaviť zoznam takýchto prípadov, keďže ide o konkrétne záväzky zo strany firiem, aby sa mohli vôbec stať súčasťou takéhoto štítu na ochranu údajov. Ak firmy nebudú plniť svoje záväzky, eh, mm, občan EÚ bude môcť zažalovať eh, firmu napríklad, ak dôjde k eh, nesprávnym vyhláseniam, taktiež neopravne reklame a tak ďalej. Ak toto všetko zlyhá, vytvorili sme aj tzv. panely štítu na ochranu osobných údajov ako poslednú možnosť pričom sa vychádza z toho, že tu nejde o záväznú arbitráciu v tom zmysle, že by e, občan EÚ musel byť predmetom arbitráže. Je to jeden zo spôsobov, ako ehm, občan EÚ v prípade zlyhania všetkých ostatných nástrojov, či už e, Federálna obchodná komisia zasahne alebo nie, ak ich stiažnosť nebola vyriešená, ak budú mať e, ehm, dôvodné podozrenie, že nebolo vyriešené, budú môcť osloviť firmu s vetou arbitráže e, je vytvorených viacero e, ochranných mechanizmov. Napríklad sa bude poskytovať e, bezplatný preklad, bezplatné tlmočenie a taktiež je možné zúčastniť sa takýchto konaní sú videokonferencie, ale musí sa vydať záväzné rozhodnutie arbitráže a naše federálne súdy musia vychádzať z federálnom zákona o arbitrážach. Toto je teda celý rad možností, ktoré sú k dispozícii na komerčnej strane, tak aby e, občan EÚ mohol získať právnu nápravu. Okrem toho sme ešte predali e, mechanizmus ombudsmana, tak aby občan EÚ, ktorého údaje sa komerčne presúvajú do USA, či už pod týmto štítom alebo inými formami presunú, či už ide o modelové zmluvy, rôzne výnimky, e, záväzné dohody alebo inými formami, že bude možné obrátiť sa na ombudsmana v prípade podozrenia e, z porušenia a tam sa vymenuje kontaktné pracovisko na konkrétne prípady. Ďakujeme pekne. Ďalší zastupca komisie tiež odpovedá. V rokovaniach sme tomu pripisovali veľký význam a konkrétne e, sa tým splňa jedna z v rozsudku v prípade Šrems. E, súd totiž skonštatoval, že nie je možné vychádzať z certifikácie. Pri rozhodnutiach musí vzniknúť e, efektívny systém, ktorý umožní, aby jednotlivé stiažnosti všetky boli príslušne spracované a vyriešené. Ak si porovnáme situáciu pred a po vzniku tohto štítu je tu veľký rozdiel. V minulosti bola totiž možnosť, eh, keď eh, občan EÚ predložil sťažnosť a tá nebola vyriešená. A teraz na základe nového mechanizmu, ktorý tu bol popísaný vždy, eh, bude k dispozícii náprava a riešenie konkrétneho prípadu, ak občan EÚ bude mať pocit, že ich sťažnosť nebola riadne vyriešená. A takáto možnosť nápravy bude existovať vo všetkých prípadoch, aj keď už americké orgány zasiahli, ale nezasiahli dostatočne a primerane z pohľadu daného jednotlivca a tiež v prípade, že americké orgány vôbec nekonali. Ďakujeme pekne. Ďakujeme všetkým za tieto zaujímavé vyjadrenia. Týmto uzatváram tento prvý panel a chcem pozvať rečníkov v druhom paneli, aby prišli sem za predsednícky stôl a odovzdám e, predsedanie tomuto druhému, toho druhého panelu pre predsedovi výboru e, Klodovi Morajšovi. Colleagues, uh, colleagues, let's begin. Začali by sme, kolegovia. Máme totiž málo času na celé vypočutie a chcel by som využiť v maximálnej možnej miere každú minútu, aby bol priestor čo najviac otázok. Dáme teraz priestor orgánom na ochranu údajov. Ak ste pripravení, pustíme sa do práce. Láskavo sa usadte všetci. Takže máme na pódiu pani Izabel Falk pirota ktorá predsedá eh, pracovnej skupine na základe článku 29 eh, a tiež tu máme Giovanniho Buterleho, ktorý je európskym dohľadným eh, úradníkom na ochranu údajov. Dáme im obom slovo. Obaja sa podielali na prijatí rozhodnutia komisie a na záver ich vystúpení bude priestor diskutovať a potom o 17. presne začína ďalší panel. Máme teda naozaj veľmi málo času. Mm, prosím, už teraz sa prihláste, ktorí z vás budú chcieť klásť otázky našim panelistom. Najskôr teda dostáva slovo pani Salk Pirota. Prosím, láskavo, neprekročte 10 minút. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pracovná skupina podľa článku 29 sa teší z politickej dohody ohľadne ochrany súkromia tohto e, Privacy Shield Tešíme sa, pretože vzhľadom na e, rozsudok súdneho dvora z oktobra e, sme boli toho názoru, že je veľmi dôležité, aby členské krajiny, európske inštitúcie, ako aj americkí partneri začali e, rokovať o novej dohode. <clears throat> O to viac nás teda teší. Očakávania sú Eh, obrovské pri tejto dohode, tak zo strany podnikov, ako to tu už odznelo, oni potrebujú, eh, podniky potrebujú stabilný rámec pre takéto eh, prevody údajov, ale aj občianská spoločnosť má obavy o základné práva, hlavne po informáciách pána Snowdena a kvôli e, sledovaní vo veľkom. Doba je trošku špeciálna, pretože teraz sa nachádzame medzi dvoma právnymi rámcami, teda e, smernicou a e, budúcim nariadením. A preto <clears throat> pracovná skupina podľa článku 29 musí čo najpodrobnejšie zanalizovať tieto zložité dokumenty ktoré e, opisujú ten Privacy Shield. Ako sme e, postupovali pri tejto analýze, e, zmobilizovali sme všetky podskupiny, mimoriadne dve podskupinu pre medzinárodné prevody a BT uh, to je prístup zo strany verejných úradov. K tej obchodnej prvej časti Náš referenčný dokument je smernica z roku 1995. <clears throat> Inak e, povedané a aj vo svetle rozsudku e, Šrems súdneho dvora ide o to e, overiť, či navrhovaný systém poskytuje ochranu ekvivalentnú tej, ktorú zaručuje európsky právny rámec. Naviac v rámci rozhodnutia Safe Harbor sme e, komisii pani Redingovej postúpili niekoľko odporúčaní o vylepšení Safe Harbor mechanizmu. Musíme sa teda uistiť, že tieto návrhy boli zohľadnené a e, zistiť, či Privacy Shield je pokrokom alebo nie. Teraz e, podskupina číslo 2, ktorá sa venuje prístupu amerických verejných úradov k poskytnutým údajom. Takýto prístup nemôže byť e, hromadný a musia sa rešpektovať základné práva dotknutých osôb. Je tu rozhodné právo v EÚ, z ktorého vychádzame, konkrétne Charta základných práv, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a taktiež judikatúra E, e, súdneho dvora a Štrasburského súdu pre ľudské práva. My sme e, identifikovali štyri hlavné zábezpeky a nimi sme sa pri analýze riadili. Spracovanie musí vychádzať z jasných, presných, zrozumiteľných pravidel po prvé. <clears throat> Po druhé, proporcionalita, samozrejme, po tretie, kontrolný mechanizmus ale nezávislý v prípade toho, verejného, toho prístupu verejných úradov a po štvrté e, účinné opravné prostriedky pre občanov. Každý jednotlivec musí mať právo hájiť svoje práva pred e, nejakým nezávislým e, orgánom. Tieto dve skupiny pracujú. Nemôžem vám dnes povedať, ako ich práca dopadne, ale môžem možno e, načrtnúť niekoľko otázok, ktoré si v súčasnosti kladieme k obchodnej časti. Rozmýšľame napríklad nad e, absenciou pravidiel v Privacy Shield ohľadne e, prechovávania údajov. Rozmýšľame aj nad tými možnosťami, o ktorých hovorili americkí partnery, tie opravné e, prostriedky e, sú skutočne reálne pre Európanov? Akú úlohu budú zohrávať e, ochranné úrady pri týchto opravných možnostiach a pri joint review, pri tej spoločnej revízii. To je dôležité preto, aby e, Privacy Shield bol e, dôveryhodný. Potom hromadný zber, to je e, jadro, už to tu aj odznelo. <clears throat> Musíme hovoriť o kompatibilite americké, pardon, európskeho práva s možnosťami, ktoré sú v tomto mechanizme ochrany teda podmienky, kedy je možné hromadne zbierať údaje. E, zatiaľ to na úrovni Európskeho súdneho dvora nebolo e, rozriešené a e, týka sa to konkrétne dvoch prípadov, ktoré sa budú prejednávať pred súdnym dvorom a týka sa to aj kanadského PNR, takže <clears throat> viacero inštitúcií sa zamyslí v blízkej budúcnosti o nad eh, hromadným eh, zberom údajov. Teraz eh, ombudsman účinné nápravné prostriedky sú zásadné a preto vytvorenie postu ombudsmana je skutočným pokrokom, ale aby to bolo účinné, tak táto funkcia ombudsmana musí mať skutočné právomoci a e, držiteľ musí byť e, skutočne nezávislý, aj keď nebude sudca. A e, tým presne sa bude zabrať pracovná skupina podľa článku 29. A ešte niekoľko pripomienok. Súlad alebo aspoň sklbenie s budúcim európskym nariadením. Mechanizmus ochrany súkromia Privacy Shield musí zohľadniť posilnenie práv, ktoré je súčasťou toho nariadenia. Napríklad právo na eh, prenos. Možno, že o dva roky by bolo dobre zrevidovať Privacy Shield, keď už budeme presne vedieť, ako to s týmto nariadením vyzerá a keď budeme vedieť, ako eh, už eh, Privacy Shield funguje v praxi. Takže eh, práca, naša analýza eh, je dosť háklivou otázkou, pristupujeme k nej pragmaticky a vieme, že bude mať aj dôsledky eh, v budúcnosti. Táto prvá analýza po rozsudku Shrems bude akýmsi, ako, akousi normou a musíme e, sa jej držať aj e, v budúcnosti pri iných e, otázkach, ale hlavne v súčasnosti pri rozhodovaní o primeranosti ochrany. Aké sú ďalšie kroky? <clears throat> Na nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí 12. a 13. apríla budeme mať konečnú podobu našej analýzy v prípade mechanizmu ochrany súkromia Privacy Shield a od toho budú závisieť aj naše rozhodnutia o ďalších e, nástrojoch prevodu, e, e, napríklad záväzné firemné pravidlá a štandardné zmluvné doložky. A ešte pred tým schválením rozhodnutia o primeranosti komisiou sa v prosenstvom komitologického výboru budú môcť k tomu e, vyjadriť aj členské krajiny EÚ. Takže toľko z mojej strany v tom krátkom čase, ktorý ste nám dali k dispozícii. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dáme hneď slovo pánovi Butarelimu. Nech sa páči. Neprekročte po 80 minút. Ladies and gentlemen. Ďakujem, e, vážení prítomní a e, dámy a páni. Ďakujem za toto pozvanie na predmetu diskusiu o novom eh, štíte na ochranu osobných údajov. Ako viete, ja ako európsky mm, dohľadný úradník eh, pre ochranu údajov eh, spolu s ostatnými orgánmi veľmi pozorne sledujeme otázku transatlantického dialogu už veľmi dlho. A EDPS ako nezávislý poradca Európskym legislatívnym orgánom viackrát zaujal stanovisko k otázke prevodov osobných údajov medzi EÚ a USA a zdôraznil, že je to veľmi dôležitá otázka v snahe získať e, a opäť nadobudnúť dôveru. E, súdny dvor vo svojom rozhodnutí v prípade Šrems e, tiež skonštatoval, že potrebujeme udržateľné a dostatočne robustné riešenie. My Oceňujeme úsilie e, vyjednávačov na oboch stranách e, v týchto e, rokovaniach. Je to pozitívny signál toho, že nielen americká strana, teda Federálna obchodná komisia a ministerstvo obchodu, ale aj ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo zahraničných vecí a tiež európsky orgán a tiež orgán pre národnú bezpečnosť prejavili záujem o úspešné rokovania e, v rokovaniach s takým partnerom ako z USA sa týkajú potreby e, e, mnohých statisícov malých stredných podnikov, preto, pre ktorých záväzne pravidlá či iné formy prenosu údajov medzi USA nie sú vhodné a dostatočné, teda musíme nájsť trvalý nástroj ktorý musí byť obhajiteľný aj e, pod drobnohľadom súdu. Ako som už povedal, teraz sme ešte len v úvodných fázach analýzy a všetkých podrobností tohto návrhu, rozhodnutia a tiež príloh, e, ktoré komisia zverejnila minulý mesiac. A ako už e, práve povedala pani Falk Pirota celá sieť európskych orgánov na ochranu údajov chce hovoriť jedným hlasom. Chceme tiež prispieť k jednotnému e, stanovisku a my tiež pôsobíme ako člen pracovnej skupiny podľa článku 29. E, tiež sa zodpovedáme parlamentu, komisii a rade a ako taký orgán predložíme potom svoje stanovisko, ale v zosúladení so stanoviskom e, pracovnej skupiny Tiež chceme, aby komisia aj výbor podľa článku 30, 31 mal k dispozícii naše stanovisko. Ako som už povedal, ešte je priskoro zaujať podrobný postoj k jednotlivým aspektom. Do tohto procesu zapustíme že niekoľko dní. Eh, ide o nezávislú analýzu, ale veľmi pozorne počúvame vyjadrenia, argumenty odborníkov v tejto oblasti či už ide o podniky, občianskú spoločnosť alebo zastupcov akademickej obce. Ako ste videli, e, zaznievajú dosť rozporúplné vyjadrenia. Sú takí, ktorí tvrdia, že tento nový štít nesplňa e, predpoklady a že neprináša potrebné zmeny k lepšiemu v porovnaní s predchádzajúcim systémom a dokonca ešte slabšie údajne. A iní zase tvrdia, že tento štít obsahuje e, výrazné zlepšenia aj v komerčnej stránke balíka a že tiež existujú dostatočné výnimky pre um, účely verejnej bezpečnosti a tiež eh, pre orgány na prezentovanie práva. Chcel by som povedať niekoľko oblastí, v ktorých eh, podľa nás eh, by sa mala venovať pozornosť konkrétnym aspektom. Poprvé musíme, tak ako už povedala pani Pilotán, zohľadniť aspekt načasovania. Ak sa teda rozhodnutie komisie príjme pred nadobudnutím účinnosti GDPR, rozhodnutie bude musieť vychádzať z aktuálne platného rámca, teda z smernice z roku 95 a preto v tejto fáze prebiehajúca analýza bude zahrňať e, rôzne aspekty, pričom všetky sú viac menej pokryté aj v smernici, ale e, vzhľadom na ustanovenia charty základných práv a tiež na rozsudok súdneho dvoru e, sa bude musieť e, zohľadniť aj iné aspekty. Teda tento aspekt z časového plánu bude veľmi relevantný. V každom prípade myslím si, že prístup e, zavrený do budúcna by bol rozumný, keďže vzhľadom na plné implementovanie nariadenia o ochrane údajov o zhruba dva roky celá škála pravidiel spracovania údajov, nielen prenosu údajov z EÚ do USA, bude podliehať rovnakým pravidlám. Bude sa to vzťahovať aj na firmy, ktoré pôsobia mimo EÚ, ktoré poskytujú e, služby občanom e, USA napríklad, alebo ktoré sledujú tiež e, ich správanie podľa nášho názoru. Toto dôkladné hodnotenie by malo zohľadniť aj súvislosti medzi Americko so zrušujúcou dohodou a týmto novým štítom. Minulý mesiac vám priblížil postoj k tejto dohode. Možno si spomínate, že v stanovisku EDPS uvádzame, že ustanovenia tejto dohody sa tiež vzťahujú aj na prevod údajov relevantných súkromných firiem ehm, príslušným americkým orgánom a tu sa bude vychádzať z toho, že tieto prevody budú musieť vychádzať z medzinárodných dôvod ďalej. Tretí aspekt sa týka požiadavky v smernice z roku 1995, aby komisia ešte predtým, než nájde primeraný systém, musí zanalizovať e, domácu legislatívu aj medzinárodné záväzky tretej krajiny, o ktorú ide. Všetci vieme, že nedávno e, súdny dvor, ale tiež od 90. rokov e, pararácovná skupina podľa článku 29 vo svojich rôznych stanoviskách o prevode osobných údajov jasne uvádzajú, že je potrebné posúdiť mieru ochrany údajov podľa právneho poriadku danej krajiny. Teda tu nepôjde len o platiteľné pravidlá, ktoré vychádzajú z domácej legislatívy alebo medzinárodných záväzkov, ale tiež pôjde o e, ich e, efektívnosť praxi. Teda táto analýza sa môže vzťahovať aj e, na to, nakoľko v prípade neexistujúcich dostatočných právnych zmien spracovanie takýchto osobných údajov alebo e, takýchto prevodov osobných údajov splňa nové e, podmienky, e, ktoré podliehajú rozhodnutiu súdu. Táto analýza možno bude musieť zvážiť nielen e, princípy vyplývajúce z tohto štítu na ochranu údajov, ale tiež ich e, právnu hodnotu a nakoľko by boli záväzné, ďalej ich stabilitu prostredie politických zmietať ďalej efektívnosť mechanizmu náprav a dohľadu a tiež mieru jasnosti definícií a môžu spochybnení teda nakoľko existuje skutočný ekvivalent e, dostatočnej ochrany v primernej miere podľa pravidel e, tretej krajiny a iba vtedy budeme schopní naozaj vyhodnotiť, nakoľko tieto záruky by e, efektívne fungovali v praxi. A tak ako uviedol súd, prípade prevodu údajov do tretej krajiny, ako napríklad USA, e, naďalej platí vysoká miera ochrany údajov ďalej. Štvrtý a predposledný aspekt sa týka výnimiek e, v účeloch národnej bezpečnosti a orgánov presadzovania práva. Ako viete, súdny dvor e, stanovuje veľmi jasné pravidla, ktoré obmodzujú vymedzenie rozsahu pôsobnosti e, v prípade, že dojde k porušeniu práv osôb, ktorých e, e, údaje by boli presúvané z EÚ do USA. Takéto pravidlá, ktoré by stanovovali aj konkrétne pravidlá, ktoré by chránili pred porušením, by sa týkali automatického spracovania, to by muselo byť zakázané, vylúčené a tiež by sa malo predísť nezákonnému prístupu k takýmto údajom už predsednička pracovnej skupiny podľa článku 29 spomenula Americ- pardon, kanadský prípad PNR, e, pri ktorom sa čoskoro očakáva vypočutie, konkrétne v apríli, a zverejníme následne e, naše závery na našej internetovej stránke a ďalej piaty. A posledný aspekt, ako už e, uvádza správa, primerané rozhodnutia sú kľúčovým rozhodnutím a preto sa musia pravidelne revidovať a prispôsobiť aktuálnym okolnostiam. Teda revizné ustanovenia eh, si budú vyžadovať tiež veľmi pozorný dohľad. Je teraz ešte priskoro um, rozhodnúť, nakoľko je tento nový štít naozaj efektívny a úspešný nástroj. Bude potrebná dostatočná miera právnej istoty aj pre podniky, aj pre jednotlivcov. Um, v každom prípade, ak chceme takúto právnu istotu dosiahnuť, nemáme priestor na chyby. naše rozhodnutie sa bude týkať e, tohto štítu na ochranu osobných údajov, ale bude sa nepriamo týkať aj rôznych iných nástrojov, ktoré sa týkajú rôznych iných mechanizmov prevodu údajov z EÚ do USA. Nezabúdajme, že tieto rozhodnutia sú mimoriadne dôležité nielen v transatlantických vzťahoch, ale majú tiež medzinárodný dopad. Mnohé tretie krajiny totiž veľmi pozorne sledujú pokrok, e, ktorý súvisí so schvaľovaním e, tohto nového rámca na ochranu osobných údajov. A preto veríme, že komisia zohľadní odporúčania, eh, ktoré predložíme čoskoro a taktiež eh, budeme s vami v úzkom kontakte. Ďakujem veľmi pekne. No a pre tých, ktorí práve prišli, eh, prísne jedna minúta na otázku, dve minúty na odpoveď. Takže ďakujem pekne. Ak budeme mať ešte čas, tak môžeme dať dodatočné otázky. A ako prvý Pán Vos za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem tiež obom predstaviteľom na ochranu údajov za ich prezentácie. Dúfam, že všetko funguje. Ja by som, keďže mám len veľmi málo, a tak rýchlo spomeniem tie otázky. Najskôr ma zaujímalo, či rovnaké pozorovania, ktoré sa realizujú tu, aj pre ostatné krajiny ako Čína, India, Rusko, Pakistan ale podobne. Ja no, som o tom nič nepočul. A ďalej otázka, či je skutočne vážnou úvahou alebo predstavou, že v podstate by mohlo byť alebo malo byť e, možné, že tretie štáty naše štandardy z Európy na ochranu údajov tie isté štandardy mali prevziať a keď sa zvolí tento prístup, tak ja mám pocit, že naše hranice budú skoro uzatvorené, uzatvorené pre údaje a ja si nedokážem predstaviť, že to by si nikto želal. Čo týka národnej bezpečnosti a výnimiek, eh, preskúmali ste niekedy právny rámec pre vlastné členské štáty, pretože ja mám niekedy pocit, že štandard je horší ako to, čo je v Privacy Shield a nemôžeme posielať údaje ani z Nemecka do Francúzska. E e som mám len otázku o tom, keď myslíte, že Facebook a Twitter a ich e, uchovávanie údajov v USA nezodpovedá našim štandardom na ochranu údajov, nebolo by ísť lepšie príkladov a zastaviť ten na to použitie to bolo hrubé porušenie časového limitu. Takže, ak sú žiadne dodatočné otázky, Izabel, dve minúty, nech sa páči. No, to rozhodnutie adekvátnosti vytvorí v každom prípade štandard, takže my musíme byť veľmi opatrní pri jeho nastavení, pretože skutočne eh, sa hovorí o USA Európe, ale v skutočnosti to vytvorí eh, normu, globálnu normu, ktorý sa bude uplatňovať aj na iných územiach. No a preto som vám povedala, že my eh, pozorne preveríme túto otázku veľmi eh, opatrne a detailne, ale budeme postupovať pragmaticky. Takže toľko. Okay, um, Giovanni, Giovanni, nech sa páči. Ja plne súhlasím s tým, čo práve povedala Izabel. DPAs, vrátane IDPS e poskytujú poradenstvo aj tretím, ďalším tretím krajinám a je na to dobrý dôvod, pretože postupujú sa údaje, pretože tu žiadosť z tej krajiny, aby bola zaradená do toho tzv. širšieho zoznamu. A všetci vieme, ako bolo povedané, že toto rozhodnutie bude štandardom, pretože iné krajiny možno budú mať záujem o vlastný privacy shield a nebudú účastniť. No a otázka sa vráca späť k tomu, čo to e, znamená tá základná ekvivalencia v slovách e, dvo, e, Európskeho súd, súdu. To znamená, že ochrana musí byť v praxi účinná a efektívna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za SAD Anna Gomeš, Birgit. Môže dostať najskôr slovo ostatní rečníci a potom Anna, keď sa vráti. Áno, dobre, takže EKR, ale nie je nikto. Takže Alde a Sofi. Sofi tu je, dobre. Nech sa páči. Vrátim sa otázke právneho štandardu. A je mi ľúto, že komisia už opustila e, miestnosť, bolo by dobré e, vypočuť si e, k nejaké ďalšie pripomienky, informácie. Toto nie je len o ochrane údajov, ale je to hlavne o hromadnom sledovaní, ako som povedala, aj komisie nie tu sú len rozsudky Šremse, ale sú tu aj rozsudky Štrasburského súdu a to musíme zohľadniť je to case law. Giovanni Butarelli povedal, že eh, sa obávajú nelegálneho prístupu, ale nás sa eh, my máme obavy aj z prístupu, ktorý je podľa zákona. No a preto máme my e, obavy z prístupnosti. A ja si myslím práve si Shield a všetky ostatné záväzky zmenia rámec, v rámci ktorého bezpečnostné služby pracujú. Ja si nemyslím, že meníme ani právny rámec, ani postupy. Takže prístup ostane legálny a zákonný. My sa už eh, sa môžeme na to viacej stiažovať, ale oni stále budú mať prístup k rovnakým údajom. A ja mám ešte ďalšiu otázku, alebo teda mám ešte jednu otázku. Pani Piera tam povedala, že revízia je kľúčovým elementom celého balíčka, ale máme veľmi zlé skúsenosti s revíziami. Ja som napadla rozhodnutie komisie o dohode SWIFT napríklad, revízia, e, revízna správa. A čo si teda myslíte, ako to bude fungovať, ak komisia bude môcť jednomyselne rozhodnúť o utajení dokumentu a nedá nám prístup k informáciám, tak čo je hodný revizný mechanizmus. No, ďakujem pekne k prvej otázke a prvej pripomienky. Otázka je, či USA zmenia svoje zákony nadchádzajúcich 18 mesiacov. Myslím, že nie. Všetko, čomu sa zavezali, že urobia, už je dnes v tom texte jediná vec, ktorú môžeme do dieťa, či je prakticky to, čo napísali PPD 28 a ďalších rôznych legislatívnych aktov, či to korešponduje s našimi požiadavkami z hľadiska proporcionality a absencie hromadného sledovania. Takže to je práca, ktorú musíme urobiť. Či všetky záväzky, ktoré korešpondujú s americkým právnym štátom, tak ako v dnešnej podobe, či sú to záväzky eh, napísané v rôznych eh, dokumentoch USA, či myslíme, že tieto záväzky nám umožnia eh, vyhnúť sa hromadnému sledovaniu, hm, tak aby súd musel zasahovať. A ďalšia otázka sa týka revízie ja myslím, že existujú dva druhy revízie. Poprvé, joint review, e, ktorá znamená, keď je uzavretá dohoda každý rok e, z zmluvné strany idú hovoriť o aplikácii dohody. Máte pravdu, v niektorých e, našich témach joint review nefunguje veľmi dobre, takže potrebujeme to zlepšiť. Ale existuje ešte ďalšia revízia a to je znovu postaviť a položiť otázku o architektúre a o samotnom obsahu tohto štítu o dva roky. O dva roky budeme poznať prax podľa štítu, no a je prijatý. Uvidíme, aké tá prax sa skutočne uplatní. Dobre, 30 sekúnd len k tej prvej otázke. Kľúčovým slovom e, nie sú e, právne pravidla, ale právny poriadok. No a to, tie nálezy idú, pretože právny poriadok a pravidlá e, jednej krajiny sa nezajistujú adekvátnu úroveň ochrany. Čiže podľa Schrems a podľa presného, presného znenia rozsudku, tak my musíme E, zvážiť, podľa ktoré zvážiť tie záväzky o použití údajov, e, musí to byť proporcionálne a nevyhnutné, tak e, nemôže byť len uspokojivé, ale musí to byť účinné v praxi, stabilné a preto korešpondovať, musí tiež korešpondovať s pravidlami v tej krajine, čo nám umožní čo nám umožní považovať tento záväzok za spolahlivý. Ďakujem veľmi pekne za zelený Jan Albrecht, nech sa páči. Ďakujem pekne. Možno na úvod jedna krátka pripomienka, pretože samozrejme my rôzne pristupujeme k USA, Rusku a Číne, pretože my hovoríme o, rozdiel o primeranosti, e, pričom v iných štátoch o tom nehovoríme, v týchto iných štátoch o tom nehovoríme a, a pokiaľ nesmenia celý systém, ochrany základných práv, vo všeobecnosti tak o tom nebudem hovoriť. No a myslím, že to je jasné pochopenie a stále trans, transfer do údajov do Ruska. Takže skutočne by sme mali si uvedomiť, o čom tu hovoríme. No moja otázka pre oboch, čo sa týka riešenia ombudsmana, požiadavka súdu o prístupe vlád k osobným údajom je, že potrebujeme účinnú súdnu nápravu. Ombudsman e, spadá pod e, výkonnú, výkonnú moc a on je len takým poslom, v podstate generálny inšpektor nejakej agentúry, e, vyšetruje podľa pravidel, ktoré už, už existujú. Takže aká je skutočná právna zmena podľa tejto, tohto požiadavky súdu v rozhodnutí Safe Harbor. Giovanni, ty dostaneš teraz slovo ako prvý, nech sa páči. Takže toto je, je presne tá vec, kde SN, alebo keď je skutočne príliš skoro, konkrétnu odpoveď e, kľúčovým slovom, nie je autonómia, ale nezávislosť. A preto musíme dobre zvážiť, ako alebo v akom rozsahu môžeme hodnotiť Eh, nejaký orgán VU ako nezávislý, no potom budeme musieť eh, z, eh, porovnať túto nezávislosť s inou úrovňou nezávislosti, ktorá by nemala byť v podstate identická, ale mala by byť v podstate ekvivalentná. A vidíme, akom rozsahu monitoring je v praxi účinný, reaguje na tri rozsudky, súdneho dvora proti Maďarsku, Nemecku a Rakúsku o nezávislosti orgánov na ochranu údajov. Ďakujem. Izabel, nech sa páči. Áno, ja nemám už veľmi čo dodať. Skutočne je to otázka, ktorá je stále otvorená, ktorej e, skupina podľa článku 29 e, musí vyjadriť. Takže aká je táto e, nové inštitúcie musia preukázať dostatočnú mieru E, nezávislosti ukázali, že e, zaručili dostatočnú, dostatočný nástroj pre nápravu pre jednotlivcov. Hlike táto inštitúcia je za iných e, je hodnotiť údaje, ktoré sa prenášajú. Ďakujem pekne za GUE Cornelia Ernst. No, ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskôr, ale idem z iného vypočutia. Mne nie je jasná jedna vec, kde som nepočula od ostatných, eh, kde je ten podstatný pokrok v porovnaní so Safe Harbor a práve si Shield, ja ho veľmi nevnímam, nevidím, tak eh, aby by to mohlo byť pre nás relevantné a akceptovateľné v rámci rozhodnutia o primeranosti a ja by som veľmi rada vedela, keď hovoríte, že sa stanovujú nejaké normy a štandardy, tak to znamená, že pre všetky následné zmluvy to bude znamenať nejakú normu alebo štandard, možno by ste mohli povedať, ako to v jednotlivých prípadoch bude fungovať a vyzerať. No ombudsman, to by ma tiež zaujímalo, neutrálny ombudsman je pre mňa, nie je pre mňa celkom jasné, ako by to malo fungovať s celým postupom. Možno by ste k tomu mohli ešte niečo dodať. Ďakujem pekne. Cornelia, náskôr Giovanni opäť, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za tieto výborné otázky. Rád by som sa vrátil k tomu, čo som povedal predtým, než ste prišli. Samozrejme, každý bude e, porovnávať Safe Harbor a práve si Shield a tieto dva práve nástroje, ale podľa môjho názoru kľúčové slovo je súdny prípad a tie parametre, ktoré máme teraz v prípade Shrimp, takže Safe Harbor je v pozadí, ale musíme eh, zvažovať eh, prístup eh, orgánov činných trestnom konaní ako rozsahu tento výsledok uspokojuje požiadavky, takže nezaujíma naša nás priamo Safe Harbor a súhlasím s vami, že tento krok k Privacy Shield by bol benchmarkom pre ostatné medzinárodný prístup a riešenia, no a potrebujeme koherentný prístup a možno to špecifikum kanadského PNR v tom predbežnom rozsudku nám umožní mať koherentný prístup k ombudsmanovi. Ešte stále analýzujeme všetky relevantné detaily tejto novinky, ktorú k dispozícii EÚ, hlavne k e, pracovnej skupine podľa článku 29 po skupinách. Práve teraz sa, sa o tom vedú diskusie, takže všetci sa, alebo vrátime sa k tomu v rámci špecifických pripomienok. Áno, ďakujem pekne. Nadviažem na Giovanniho. Zanalýzujeme tento mechanizmus ochrany súkromia vo svetle, vo svetle dvoch hlavných kritérií, či je to pokrok v porovnaní so Safe Harbor e, mechanizmom, v porovnaní e, s tými navrhovanými zlepšeniami a po druhé, či e, sa tu splňajú špecifické požiadavky súdneho dvora, hlavne prístup k údajom zo strany amerických bezpečnostných úradov na základe toho naša pracovná skupina rozhodne o relevantnosti e, tohto nového nástroja. Potom e, otázka, či má vzniknúť nejaká norma. Naša odpoveď je áno. My sme rozmýšľali nad špecifickým prípadom a síce e, primeranosť. Je to špecifická právna situácia, ale to, čo budeme žiadať od Američanov pri prevode údajov de facto je akousi európskou normou pri e, vývoze údajov do zvyšku sveta. Ďakujem teraz Ana Gomeš a S- za SAD. Pozorne mm, som počúvala. Ja si myslím, že došlo k zlepšeniu, ale niektoré aspekty sú ešte trošku e, rušivé, tak ako dokázali e, všetci rečníci doteraz, hlavne absencia pravidel pre e, uchovávanie údajov nejasné pravidlá pre revíziu. Myslím si, že v tom sa občania vôbec nebudú vedieť zorientovať. Potom e, stále možnosť hromadného zberu a hromadného e, použitia e, kvôli výnimkám. A NSA a ten škandál súvisel práve s tým, že z tých výnimiek sa e, stali pravidlá. A ja som, nebolo povedané, že ešte stále je to možné. A potom otázka ombudsmana. E, e, Prečo to nemôže byť nezávislá funkcia? Mňa teda naozaj tiež e, znepokojuje nedostatočná právna istota a právny štatút. Ja, je to politická dohoda. Ani nie na výkonnej úrovni. My sme si vás vypočuli hlavne pracovnú skupinu podľa článku 29 a preto sa pýtam, či naozaj komisia môže e, trvať na tomto svojom rozhodnutí o primeranosti ochrany. O to viac, ak by vaše stanovisko dospelo k opačnému záveru. Izabel. Nebudeme robiť nejakú politickú fikciu teraz. Pracovná skupina podľa článku 29 sa e, vyjadri v stanovisku aj zástupcovia krajín sa budú môcť e, k tomu vyjadriť a potom na základe týchto dvoch stanovisk e, komisia definitívne rozhodne o primoranosti ochrany a akú právnu podobu bude mať toto rozhodnutie, to neviem. Pre nás, e, pre našu pracovnú skupinu je dôležité vypracovať e, dobré stanovisko a e, musíme zohľadňovať súčasný právny rámec. Dobre, ešte Giovanni. Tie stanoviska, o ktorých sa hovorí a ktoré budú známe o pár týždňov, budú v záujme všetkých. My chceme riešiť problémy a komisia, e, je to za záujme komisie a aj e, pardon, európskych e, podnikov. Komisia nie je viazaná týmito stanoviskami, len si ich musí vyžiadať. Samozrejme, vyjadria sa aj zástupcovia členských krajín a potom podľa toho komisia zodpovedne rozhodne. My odporúčame, aby sa to zohľadnilo. Ďakujem aj Giovannimu, aj Izabel. Ďakujem kolegom za otázky. Teraz ďalšia časť, názor súkromných e, subjektov, organizácií a akademikov a všetkých rečníkov pozývam e, sem na tribúnu. Colleagues, uh, please take your seats. Prosím, zaujmete svoje miesta. Chceme čo najefektívnejšie využiť uh, čas Absolutely, absolutely. Uh, colleagues, um, we're going to... Rýchlo sa do toho pustíme. Hovoril som s jedným expertom a on povedal, že by sme to mohli trošku skrátiť. Ja totiž to na záver už e, nevystúpim, o nič neprídete, slubujem vám to. Je to dobrý návrh. Ja viem, že ľudia majú E, lety a jednoducho musia cestovať, takže Axel, ľutujem, že som ti e, usekol e, slovo, aj keď ostatní dostali trošku viac. My sme radi, že tu máme rečníkov zo súkromných subjektov, organizácií a akademikov, ale oni naozaj môžu významne prispieť k dnešnému vypočutiu. Najprv si vypočujeme potom kolo otázok, odpovedí. Takže ideme priamo k rečníkom. Najskôr teda každý bude mať 7 minút, ale ako prvý pán eh, Higgins, generálny riaditeľ Digital Europe. Takže maximálne 7 minút vám dávam. Nech sa páči. Pekné popoludne. Ďakujem výboru za to, že pozval Digital Europe dnes po obede. Môžeme sa teda vyjadriť k tejto veľmi dôležitej otázke, teda mechanizmu štítu na ochranu súkromia. My sme e, Združením pre digitálne odvetvie so sídlom tu v Bruseli. Naši členovia prichádzajú z hlavných e, najväčších technologických spoločnosti a združení e, z celej EÚ a aj trochu e, spoza hraníc EÚ. Treba poznamenať, že e, naše najväčšie podniky E, investujú v Európe. Bol som v Bratislave na začiatku týždňa a e, jeden náš podnik v e, Slovensku zamestnáva 5000 ľudí. Je to jeden z najväčších zamestnávateľov tým pádom. Naše národné združenia, keď sme si to spočítali, tak zastupujú 2300 podnikov um, vyše 7 tisíc zamestnancov. Nehovorím, že som hovoril s každou jednou z nich, ale iba v poslednom týždni som bol v Grécku, v Spojenom kráľovstve, e, na Slovensku a v Holandsku a viem, e, čo to znamená pre malé a stredné podniky teraz fungovať v EÚ. Možno Grécko je mimoriadný prípad, ale jeden podnik poznám už dlhé roky a má už iba polovičnú veľkosť v porovnaní s dobou pred krízou. <clears throat> Na to som chcel poukázať, keďže e, podniky v tejto technologickej oblasti, hlavne na juhu a východe Európy, e, zažívajú krušné chvíle. Mnohé podniky vyjadrili svoje obavy v prípade um, transatlantického prevodu údajov. E, my preto nielen vítame e, návrh e, rozhodnutia o primeranosti ochrany komisie, ale sme radi, že tu odznelo aj potvrdenie toho záväzku poslancov poslankyň prispieť k úspešnému výsledku. Potrebujeme niečo solidné, čo podporí ekonomický rast a dobré pracovné miesta v technologickej oblasti a a bude ochraňovať základné práva občanov. chceme sa v plnej miere držať právnych záväzkov. Isté, že možno sa to zdá byť samozrejme, ale mm, podľa mňa stojí za to, aby sme to zapakovali, pretože tieto právne požiadavky zaistia vysokú mieru ochrany pri prevode e, údajov. E, ak by sa totiž e, Um, uznalo, že rámec Safe Harbor a jeho uh, zrušenie platnosti vytvorilo právnu neistotu a to znamená, že podniky všetkých uh, veľkostí um, strátili dosť veľkú mieru dôvery, zhruba 60 uh, firiem, pritom bolo súčasťou Safe Harbor a um, pritom išlo o malé stredné podniky, teda až do výšky 60 Rozhodnutie súdu malo vplyv aj na iné mechanizmy presunu a prevodu údajov a spôsobila sa e, tým situácia právnej neistoty. Ja vás môžem ústiť, že podniky naozaj teraz nepotrebujú žiadnu ďalšiu záťaž. E, možno stojí za pripomenutie, že EU a USA po všeobecnosti, ale najmä v našom sektore, sú e, si navzájom najvýznamnejšími partnermi nielen v oblasti obchodu, ale aj pri priamých zahraničných investíciách. A tieto intenzívne vzťahy sú možné iba vďaka prevodu osobných údajov, okrem iných rôznych údajov, či už ide o ľudské troje, alebo o rôzne iné osobné údaje. A musím zdôrazniť, že tým nechcem povedať, že hospodárske aspekty a ekonomické dôvody by mali byť hlavnou motiváciou pri pozornosti um, ochrany ochrane údajov rozhodne eh, nie. Musíme nájsť taký mechanizmus, eh, ktorý zohľadní aj eh, um, zaistenie ekonomických záujmov, ale zároveň dostatočnú mieru ochrany osobných údajov. Právne nástroje, ktoré um, európsky regulátori zaviedli v oblasti ochrany údajov, ako napríklad rôzne záväzné firemné pravidlá, ako aj štatutárne pravidlá prevodu informácií zaistujú, že tieto prevody teraz e, obsahujú už potrebné zaistenia ochrany údajov a naši členovia, naše členské e, firmy toto e, vnímajú veľmi seriózne. Vieme, že v súčasnej dobe je otázka právnej istoty pre občanov a pre všetky subjekty veľmi dôležitá. My, Digital Europe, sa domnievame, že E, tento štít na ochranu osobných údajov medzi EU a USA pokrýva mnoho obáv, ktoré sformuloval Európsky parlament. E, vidíme, že e, sa tým kladú väčšie požiadavky na firmy, ako sme si už vypočuli. A tiež platí, že tieto záväzky z výšia síce um, administratívne zaťaženie podnikov, ale podniky budú ochotné to na seba prevziať, pretože uh, Vďaka tomu budú môcť dokázať svojim klientom a zákazníkom, že chránia ich osobné údaje. A verte mi, že trhy a konkurencia sú veľkou hnacou silou zodpovedného správania. Tento štít tiež má rozhľadší systém um, monitorovania plnenia. V istom zmysle sa tým posilňuje spolupráca, ktorá už existuje medzi Federálnou obchodnou komisiou, ministerstvom obrany a v istom zmysle sa tým posúva existujúce um, úroveň vzťahov na vyššiu úroveň, takže sa zvyšuje transparentnosť e, a, ako sme si už vypočuli viackrát dnes popoludne, tiež to poskytuje európskym občanom e, rôzne možnosti riešenia a spracovania sťažností. Naozaj nepoznám žiaden iný mechanizmus, ktorý by mal také e, mnohoraké spôsoby získania právnej nápravy. Teda, vzhľadom na krátkosť času, a ja, pán predseda, naozaj nechcem byť e, nositeľom vášho zla. E, my máme plnú dôveru v to, že Európska komisia si splnila svoje úlohy, e, že vytvorila systém a vyrokovala systém, ktorý bude schopný čeliť aktuálnym aj budúcim výzvam a my ako súkromný sektor, ako zastupcovia konkrétnych podnikov, teraz nesieme na svojich pleciach zodpovednosť za plnenie týchto pravidel v praxi sme si istí, že tento štít poskytuje dostatočnú ochranu. Naši členovia chcú e, zohrávať svoju úlohu čo najúspešnejšie, ale naši členovia, aj väčší, aj menší, si žiadajú túto právnu istotu a aj vašu podporu e, na to, aby mohli obchodovať a vytvárať kvalitné pracovné miesta v technologickej oblasti v Európe. Ďakujeme pekne, John, za tieto vyjadrenia. Teraz prejdeme k profesorovi z Georgetownskej univerzity, eh, Markovi Rotenbergovi. Iste ho poznáte, je veľmi aktívnym eh, prvkom v tejto problematike. Mark, nech sa páči, máš slovo. Pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, ďakujem za možnosť vystúpiť pred vami dnes. Som predseda tohto strediska. Venujeme sa otázkam súkromia. Na Georgetownskej univerzite pracujem už 25 rokov a e, začíname sa zameriavať na otázku európskej ochrany údajov a súvisiacej smernice. E, každý rok s veľkým záujmom sledujeme vývoj <clears throat> európskej legislatívy, pretože si myslíme, že to má veľký dopad na ochranu údajov a spotrebiteľov na celom svete. Najskôr stručný prehľad toho, ako sme sa dopracovali do súčasného e, stavu. Poviem niečo, čo tu snad ešte neodznelo a potom niekoľko odporúčania. Hneď na úvod chcem povedať, že Veľmi dôležitú prácu odvádzajú organizácie spotrebiteľov tak v Európe ako v USA, napríklad Stredisko pre digitálnu demokraciu, <clears throat> Privacy International, Access a tak ďalej, ktoré spolu s BUK hovoria, že sú dôležité silné zábezpeky pre ochranu eh, úvod, údajov, ktoré sa e, prevádzajú do USA. V 95. bola schválená táto smernica a potom EÚ a USA stali pred výzvou a síce vytvoriť právny základ, ktorý by umožnil prevod osobných údajov z EÚ, kde bol e, omnibus do USA, kde boli iba čiastkové E, ustanovenia o ochrane pre niektoré odvetvia, pre niektoré služby a žiadna nezávislá agentúra. Safe Harbor to, ten mechanizmus vznikol v roku 2000. Už uplynulo 15 rokov a mohli sme e, vyhodnotiť e, fungovanie tohto mechanizmu ešte pred e, rozsudkom Šrems. <clears throat> A e, môžeme vyhodnotiť situáciu na oboch stranách Atlantického oceána. Takže dve stručné pripomienky. V USA 11. september mal veľký dopad na súkromie. Bol to akýsi výrazný krok vzad. Krátko potom bol prijatý Patriot eh, Act eh, a eh, sledovali sa nielen medzinárodné hovory, ale taktiež <clears throat> vnútroamerické. Je tu, bola snaha naďalej chrániť spotrebiteľov, ale Federálna obchodná komisia nemala dostatočný priestor na poskytnutie dostatočných zábezpiek. A aj pri porušení <clears throat> mechanizmu bezpečného prístavu táto federálna obchodná komisia e, mohla akurát vyzvať e, daný e, podnik k tomu, aby to už znova nespravil. Takže žiadne opravné mechanizmy ani sankcie, <clears throat> aj keď bola porušená táto dohoda. Potom v roku 2008 sa e, dramaticky e, rozšírili e, sledovania na medzinárodnej úrovni a nešlo už o cielené sledovanie, ale skôr <clears throat> o hromadné sledovanie, ak nemám hovoriť o masovom sledovaní. Takže po roku 2008 v USA už nebolo potrebné e, povedať, že ten, ktorý jednotlivec bude e, predmetom sledovania, stačilo povedať, aká činnosť bude predmetom sledovania a potom to nejaký súd musel schváliť. E, v roku 2013 sa dostali na verejnosť informácie o rozsahu vládneho <clears throat> sledovania a e, Freedom Act e, ukončil e, to hromadné zbieranie údajov v USA, ale nevyriešilo to mm, otázku programu 207, takže teraz máme novú dohodu o prevode údajov. Stručne o Privacy Shield, o štíte na ochranu súkromia. Ja si to ja to chcem porovnať e, so Safe Harbor mechanizmom. <clears throat> Čo ma zaráža, pri Privacy Shield je, že je to krok vzad, čo sa týka rozsahu pôsobnosti a definície práva na súkromia. Čiže sa e, minimalizujú právne normy, ktoré sa e, väčšinou spájajú s ochranou súkromia nevždy sa budú poskytovať informácie o tom, ako sa ďalej e, budú používať e, zozbierané údaje. <clears throat> Vďaka tomu podniky môžu naozaj e, výrazne využívať tieto údaje s poskytnutím minimálnych informácií. Čiže to je úplne v konflikte s rámcom pre ochranu údajov. Toto je vlastne oslabenie e, ochrany v porovnaní so Safe Harbor. <clears throat> Ďalší príklad. E, mechanizmy uplatňovania. Tí, ktorí poznajú mechanizmus bezpečného prístavu, vedia, že to pre spotrebiteľov bolo veľmi zložité sa niečoho domáhať. Najskôr sa bolo treba obrátiť na podnik, potom na tretiu stranu, potom na Federálnu obchodnú komisiu FTC. A ak e, FTC potom tvrdili, že mali len veľmi málo takýchto e, sťažností, tak aj verím, pretože to bolo veľmi zložité. Ale teraz je to ešte e, komplikovanejšie, pretože ministerstvo pre obchod sa do toho ešte musí <clears throat> zahrnúť e, opravný prostriedok, to je možnosť obrátiť sa na súd, ak si myslíte, že e, nejaké vaše právo bolo porušené a žiadať nápravu. A presne tak by to fungovalo aj v USA, ak by e, ste dostali nejaký nezákonný maso, hromadný fax, a môžete e, dokázať, že ste tým boli e, poškodení, tak e, budete odškodnení. <clears throat> To je mechanizmus, ktorý pomáha presadzovať súkromné právo, ale aj donúti podniky dodržiavať <clears throat> pravidlá. Ak dovolíte ešte pár minút. Zameriam sa e, na tieto dôležité témy aj alternatívne riešenie sporov. To neuprednostňuje žiadna organizácia pre spotrebiteľov, či už v USA alebo v Európe. Je to krok vzad. Nejde o to, ako málo by ste mali platiť, ak pôjdete pred súd. Ide o to, koľko odškodneného dostanete za to e, pošk- poškodenie. Ani ombudsman nedáva nejaký zmysel, pretože nie je právny základ, žiadny právny úrad, ani žiadna nezávislosť. <clears throat> ombudsman by nemohol e, nejako pôsobiť vo vzťahu s americkou vládou. Ja vám chcem niečo navrhnúť. E, e, je to zložitý dokument, aj ťažká politická chvíľa, ale navrhujem e, predtým, ako bude prijaté rozhodnutie o primeranosti o ochrany, aby ste sa pozreli na <clears throat> časť 207 programu Američania by mohli vytvoriť e, agentúru pre ochranu súkromia, ale to by e, trvalo veľmi dlho. Ja navrhujem, aby ste sa zamerali na ukončenie programu 207. Ďakujem. Teraz e, Bojana Belami zo Strediska pre mm, Information Policy Leadership. Ďakujem pekne, pán predseda, vážni poslanci, veľmi ma teší, že aj ja dostávam priestor vystúpiť. Nehovorím len ako predsednička tohto centra, ale tiež ako presadzovateľka ochrany práv súkromia. Už 20 rokov sa snažím e, riešiť e, takéto prípady v prospech na všetkých, vrátane mňa samej, e, keďže mňa ako občianke záleží na ochrane súkromia. Domnievam sa, a celé naše centrum sa domnieva, že tento štít na ochranu je eh, významným mechanizmom eh, prevodu údajov, ktorý potrebujeme v súčasnom eh, dnešnom modernom svete. Poskytuje v praxi možnosti plnenia aj v teórii, aj v praxi. Celkom iste mm, často počúvate takúto prázu a ja ju často opakujem, že sa to poskytuje táto ochrana aj v teórii, aj v praxi. Teda tento štít na ochranu údajov súvisí s diverzitou prevodu údajov, e, pretože existujú rôzne prevody údajov, existujú rôzne subjekty, ktoré tieto údaje prevádzajú a musíme dosiahnuť čo najvyššiu mieru transparentnosti. Ďalej, európske podniky potrebujú e, tento štít. Nejde tu o nejakú pomoc USA, ide tu o pomoc nám tu v Európe. Európske podniky musia byť efektívne prepojené, musia využívať e, E, takých údajov môžu využiť e, tento štít na e, prevod údajov v rámci svojich korporátnych skupín s americkými partnermi, ale tiež môžu legitimizovať prevody údajov s rôznymi poskytovateľmi služieb a rôznymi inými obchodnými partnermi na druhej strane Atlantiku. Chcela by som zdôrazniť, aká bolestivá bola tá priepasť, odkedy súdny dvor anuloval systém Safe Harbor. Bolo to naozaj veľmi bolestivé a boli tu rôzne snahy zaplniť e, tú medzeru a zaviesť náhradný mechanizmus. Ako viete, e, ide často o ojedinelé doložky, e, pritom prebehli tisíce transferov aj v skupine, aj mimo skupiny, ktoré sa museli nejako opatriť. Ja si nemyslím, že to je udržateľný model do budúcna, pretože len sa pozrieme napríklad jednej firmy, oni E, ide o Európsku globálnu firmu, e, tá mala 700 certifikovaných safe harbor predajcov a trvalo im niekoľko mesiacov a 5 až 7 zamestnancov na to, aby sa prispôsobili novému systému. E, my, keďže nám záleží na ochrane súkromia a keďže chceme podporovať aj prevody údajov, um, vieme, že takýto systém, niekoľko mesačný proces e, a, a pracovný čas 8 zamestnancov e, na pokrytie takýchto potrieb rozhodne nie je priateľnou možnosťou. Hovoríme, že toto orientuje na ľudí, ale tiež sa to orientuje na konkrétny tok e, údajov a informácií. Chcela by som sa odvolať na zaujímavý prieskum McKinsey, ktorý bol zverejnený v marci tohto roka. Tam sa hovorí o digitálnych tokoch, ktoré sú na vrchole činnosti, ktoré majú dopad na hospodársky rast a v priebehu desiatich rokov um, tento tok údajov umožnil 10,1-percentný rast HDP. E, toto podľa mňa musíme udržať. McKinsey ďalej tvrdí, že si krajiny nemôžu dovoliť izolovať sa od zvyšku sveta a od toku údajov. Preto musíme nájsť taký rámec, ktorý umožní takýto prevod údajov bezpečne e, aj s ochranou, ale tiež s dostatočnou rozslobody. slobody. E, len sa na to pozrieme z európskeho pohľadu ja som naozaj veľmi eh, nadšená, ako vidíte. Myslím, že musíme mať takýto transatlantický režim aj eh, s cieľom podpory nášho digitálneho jednotného trhu. My chceme, aby Európa sa pozerala do budúcna, aby bola ambiciózna, aby podporovala inovácie, hospodársky rast a tiež chceme získať prístup k údajom, k inováciám, k talentovaným ľuďom, k výmene informácií z celého sveta. A o toto sa tu snažíme. Teda prejome trošku viac dôvery E, než e, tomu e, zatiaľ bolo. Ja ako mm, osoba, ktorá vedie kampaň priamo v teréne, vidím, že väčšina organizácií je ochotná certifikovať sa v tomto štíte na ochranu. Ako vidíte, nečaká sa na rozhodnutie o primerenosti a to naozaj nie je maličkosť. Zdôrazňujem, že tu ide o výrazný posun pre organizácie, ktoré sú certifikované v rámci Safe Harbor a je na ich strane ochota posunúť sa e, na úroveň tohto štítu na ochranu osobných údajov. E, znamená to zvýšenie v oblasti plnenia a práve zodpovednosti a tiež e, je tu vyššia miera dohľadu a možnosti nápravy. Keď sa hovorí o arbitrácii, um, arbitráži, môžem povedať, že každá firma by sa veľmi rada vyhla arbitrážam, urobil všetko preto, aby spracovali stiažnosť, aby sa dohodli so stiažovateľmi, ešte predtým, než sa celý prípad posunie na úroveň arbitráže. Už sa to veľa povedalo o možných zlepšeniach, ktoré prináša štít na ochranu oproti Safe Harbor. Ja to pre krátko času nebudem opakovať všetko, čo tu už zaznelo, ale niekoľko eh, dôležitých eh, zlepšení predsa len čo sa týka zlepšenia právnej zodpovednosti. Ja si myslím, že tento štít na ochranu osobných údajov eh, núti firmy eh, zavádzať do praxe také eh, programy ochrany, ktoré budú hno prísnejšie. Ide aj o certifikované firmy, ale aj ostatné, pretože to bude pokrývať aj ostatné mechanizmy prevodu údajov. Je to dôležité, pretože na tom naozaj záleží. Nezáleží na tom, čo je v teórii, v pravidlách, ale tomu, čo funguje v praxi. Viete, že naše centrum presadzuje už dlho právnu zodpovednosť e, firiem. Ja som veľmi rada, že e, Privacy Shield e, sa posúva práve týmto smerom. Musíme si zvyknúť na toto nové názvoslovie, už sa nehovorí o Safe Harbor. Ďalej, opravné prostriedky. Naše centrum, pardon, Federálna obchodná komisia je hlavným orgánom na dohľad nad plnením celkom iste nebudú váhať a, a, a zasiahnu v prípade stiažnosti e, či v prípade e, toho, že sa im posunie nejaký prípad od orgánu na ochranu sledovania údajov. E, súd nás požiadal urobiť dve veci. Jednak preskúmať, teda v prípade Šrems nás požiadal preskúmať nakoľko sa plnia konkrétne predpoklady v praxi. Myslím si, že tento štít na ochranu údajov eh, to plní aj v aj v praxi a tiež nás súd požiadal, aby sme zaistili, že dokážeme splniť dostatočnú mieru ochrany aj pri meniacej sa situácii. Tento revizný mechanizmus nám toto práve umožňuje. A ešte jedna vec, ktorá mm, to nebola spomenutá, možno pán Butarelli to trošku načrtol, Nemôžeme vnímať tento štít na ochranu údajov izolovanie. Je to súčasťou GDPR, teda nariadenie, ktoré sa očakáva zhruba dva roky a Znamená to, že firmy v Európe sa už budú podriadovať týmto novým pravidlám a bude tam celý cyklus spracovania informácií, zhromažďovania, vzdielania eh, užívania a eh, tomu bude podliehať. Nezabúdajme, že toto nariadenie sa bude vzťahovať e, na americké firmy, ktoré pôsobia v zahraničí, ktoré tu nie sú usadené, ale ktoré e, chcú e, poskytovať služby, predávať výrobky a chcú monitorovať takáto miera ochrany by nebola poskytnutá na žiadnej inej úrovni, iba vďaka tomuto štítu. Takže na záver snažme sa vložiť trošku dôvery v tento nový systém. Neváhajme, skočme, je tu záchrana sieť, um, orgány na ochranu údajov uh, zo všetkých strán hovoria, že máme pred sebou veľkú úlohu, musíme uh, splniť požiadavky blížiaceho nariadenia, taktiež uh, musíme vyhodnocovať služby, výrobky, tiež máme nové technológie, ktoré sa nám otvárajú. A, um, Úradníci na ochranu súkromia chcú, aby sme sa týmto novým možnostiam otvorili. Prosím, láskovo dodržte rečnícky čas. Niektorí poslanci totiž musia postupne odchádzať e, na lietadlo. Chcem, aby mali možnosť klásť aj otázky. Tiež vám prepáčime, že ste sa trošku pomýlili v názvosloví. E, ďalšieho rečníka nemusíme nejako extra predstavovať chceme si všetci vypočuť, e, aký pohľad má on na tento nový štít na ochranu osobných údajov. Ďakujem pekne za pozvanie. Priniesol som si aj prezentáciu, dúfam, že to bude fungovať. Súhlasím s tým, že musíme nájsť riešenie, ale otázka znie, či tento štít ponúka to správne riešenie. Súhlasím aj s tým, že je to vylepšenie, ale neviem, či sa tým plní to, o čo požiadal súd. Súd predsa požiadal komisiu aj, u, u, aj americkú stranu, aby prešli e, celú míľu a nielen niekoľko krokov. E, prejdem v rýchlosti niekoľko aspektov. E, v podstate právne popíšem, aké boli požiadavky a čo je obsahom tohto rozhodnutia. Dúfam, že to bude užitočné. Myslím, že si musíme zodpovedať právnu otázku Máme tu dva koše. Jednak krajiny, ktoré e, majú rovnakú mieru ochrany a potom zvyšok sveta, keď sa pozeráme na najhlavnejších obchodných partnerov EÚ, tie sú v tom druhom koši a musíme s nimi obchodovať e, a tá veľká otázka znie, kto je v prvom koši. Kanada, Argentína, Uruguay, Nový Zéland, Izrael a Švajčiarsko. Teda, to tvrdenie, že ak nebudú v prvom koši, tak e, s nimi nemôžeme obchodovať, s tými ostatnými, je úplne absurdná. A teraz znie otázka, či sa Spojené štáty americké posunú do prvého koša. E, tu musíme prekonať dve prekážky. Jednak e, je potrebná dostatočná miera ochrany, teda rovnaká miera ochrany. Takže musí tam byť zajistená rovnaká miera ochrany, tak ako už stanovuje americká legislatíva, to je pre komerčné účely. A druhá prekážka spočíva v tom, že musí vytvoriť systém, ktorý bude v súlade so chartou základných práv. A to sa zmenilo v roku 2008 a aj toto teda musíme prispôsobiť. Keď sa pozrieme na súkromný sektor, tento štít sa bude vzťahovať na dva druhy procesov spracúvania údajov. E, vidíme tu všetky procesy, ktoré sa vzťahujú na všetko, čo sa dá s údajmi urobiť, e, pričom tento štít sa vzťahuje len na zverejnenie pri e, transmisii a tiež zmenu úžitku. Ide tu o konkrétne dve situácie, teda keď sa pozeráme na všetko, čo firmy robia pri zhromažďovaní, vyžívaní a ukladaní, môžu robiť všetko podľa ustanovení štítu pričom na užívanie, iba na užívanie sa vzťahujú obmedzenia. Zhromažďovať a získavať údaje môžu akokoľvek. Na to, aby sa mohlo posúvať do štítu, je potrebný stanoviť čo najširší um, cieľ a ďalej je potrebná tiež doložka tretej strany, aby sa to mohlo posunúť e, po tom tretej e, strane. Pokúsim sa trošku to spomaliť. Ak tieto dve podmienky sú zaistené, tak e, sú v podstate možné úplne neobmedzené možnosti spracovania údajov. A toto nikdy nebude podliehať e, testu e, primeranosti. Keď sa pozrieme na mechanizmus nápravy, to tu už bolo spomenuté, komisia spomenula mnoho rôznych príkladov nápravy, ale keď sa pozrieme na praktické možnosti, len sa pozrieme na prípad Facebook Nike, častý má tých istých akcionárov a tí sa potom môžu obrátiť na arbitračný mechanizmus. Prečo sa teda obísť tým, že sa obrátime na e, orgány na ochranu údajov a ministerstvo obchodu, ak ako v prípade Írska sa tieto podmienky nesplnia, celý proces pritom už bude trvať 2 až 3 roky v tejto fáze a je možné osloviť e, Federálnu obchodnú komisiu, e, ktorá možno niečo urobí a možno nie. A potom, čo som všetko toto urobil, e, môžem osloviť panel Federálnej obchodnej komory a ani ich rozhodnutie sa nebude dať uplatniť v praxi, budem musieť osloviť súd ešte predtým, než sa to stane právne záväzným v USA. Teda skutočne právna náprava nebude fungovať v tomto systéme. Alternatívou by bolo mať len um, orgány na ochranu údajov. E, čo sa týka súkromného sektora, ja by som e, sa pozrel na otázku spravodlivej hospodárskej súťaže. E, mnoho subjektov sa už vyjadrilo, že ide o nekalú hospodárskú súťaž. S týmto musia konkurovať, ak spadajú pod nariadenie ochrany údajov. Len sa na to pozrieme aj z obchodného hľadiska. Niektoré firmy sa uvodia prospech, niektoré vôbec nie. Mm, ďalej, druhá vec sa týka dohľadu keď sa pozrieme na vyjadrenia, že mm, vyjadrenia Európska tvrdí, že nie je tu, e, neexistuje žiadne hromadné e, sledovanie, ale keď sa pozrieme, tak e, ďalej vidíme, že komisia cituje listy a nie zákony v USA, pretože listy, listy Eh, americkej vlády fungujú ako filter a obyvateľ očom je v podstate zákon eh, smernice 28, eh, je tam poznámka počiarov číslo 28 a keď sa pozrieme na to, tak vidíme, že tieto obmedzenia sa uplatňujú len vtedy, keď údaje sa používajú v balíkoch, keď sú zhromažďované v údajoch, aby boli ďalej zacielené, tak by to, nezava, ne, ne, ne, aby to nenazývali zhromažďovanie údajov, takže to zachádza ešte ďalej. No a ja pochybujem, že komisia si to prečítala, takže ten systém, ktorý máme, e, zákony USA, e, smernice 28 a sú interné usmenia, ktoré nepoznáme a to všetko je prefiltrované cez list a tento list e, je priložený k rozhodnutiu komisie, čiže to zabraňuje prístupu komisie k zákonom v podstate. No a ten rozsudok v mojom prípade, tak tam sa hovorí o prístup na všeobecnej báze spochybňuje základy súkromného života. A ja neviem, ako komisia môže tvrdiť to, e, sedí. Neviem, aké sú tu ešte ďalšie e, zákony. Zákony sú dôležité pre zdieľanie údajov. Keď sa pozrieme na e, nápravný mechanizmus a dozor, tak opätovne treba ísť ako orgánu pre ochranu údajov. Potom môžem sa obrátiť na ombudsmanku, ktorá je vláde a nie je nezávislou osobou. Oni ďalej hovoria eh, za agentúrami USA internet a, a potom ten feedback dajú DPA a to je obmedzené na dve veci. Eh, poprvé, že to bolo prešetrené, čiže to potvrdia a americká vláda držala zákon alebo napravila situáciu. že oni tiež hovoria, že vám nepovedia, eh, či ste boli cieľom hromadného sledovania, pretože, čo je zaujímavé, pretože len povedia, že bolo to vyšetrené a dodržali sme to. A to je všetko. Neviem, či to je, či to je dobrá právna, právna oprava. A ďalej existujú dve Jady práve si Shield. Poprvé, článok 3 umožňuje DPA sa, aby prerušili tok údajov, môžeme ísť do Hamburgu, k Holsteinu alebo niekde inde a povedali, že chcú prerušiť eh, tok údajov a máte dobrú šancu na víťazstvo v tomto prípade. A toto mm, pre podniky a ďalej práve si Shield sa týka len Európskej únie, rozhodne sa týka eh, Európskeho hospodárskeho eh, priestoru. Takže tieto prepačky nie sú splnené, keď sa pozrieme na reakcie, sú v podstate vždy uh, negatívne. Uh, Snowden, Edry, čo by som ja poradil, potrebujeme systém, ktorý uh, eh, zaistie skutočnú ochranu. Potrebujeme právnu stabilitu aj pre podniky, pretože väčšina podnikov uh, hovorí, že sa do, držia štandardné eh, zmluvné ustanovenia a musí to byť spravodlivé pre eh, podniky v EÚ a dúfam, že Európsky parlament eh, je tejto tradície a povie niečo týmto smerom. Ďakujem pekne. Ehm, Ďakujem pekne, Max. A prejdeme hneď k pánu Simonovi Šéferovi, zakladateľovi Factory for Startups. Takže pán Šéfer, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, je veľmi náročné, aby som sa necítil ako konformista po tej prezentácii, ale pridám k tomu ešte jeden, jednu ďalšiu perspektívu, ktorú sme zatiaľ nevypočuli. To je startupov. Ja som vybudoval kampus v Berlíne a teraz to budujem aj v ostatných mestách v, e, v, v Európe, kde pomáhame kde pomáhame firmám na prekonanie e, e, počiatočných e, prekážok pri zbehu ja informujem z tých zákopov a rád by som informoval troch veciach. Poprvé, počiatočná fáza startupov, to nie sú malé stredné podniky, je to ešte jeden krok predtým. No, Dobre voči hromadnému sledovaniu a aké sú výsledky, to vidíme e, zo straty dôvery lokálne regulačné orgány DPS a ich e, pochopenie. No a ja vítam ten pokrok, ktorý bol dosiahnutý v súčasnej debate. Práve si šiel, myslím, že dá sa čo zlepšovať ešte a myslím, že nevieme, kam sa inovácie smerujú, tak e, to budú len narastať Šutrov, teda, ste boli tiež prekvapení rozvojom, rozvojom mobilných telefónov, hovorím o počítačných fázach. Keď sa pozrieme na tradičný, uh, tradičný rozvoj startupov, tak je veľmi dôležité eh, pochopiť, že v počítačných fázach je tu zásadný rozdiel medzi tým, čo je eh, po vstupe kapitálu 9 z 10 spoločností protokole zlyhajú. Ja e, uvediem príklad jednej spoločnosti, kde regulácia e, by mala dopad na úspech na kampusu v Berlíne, a to je Sex Wunderkinder. A oni boli e, za 300 miliónov dolárov, kúpila veľká americká spoločnosť, oni začali ako agentúra a vybudovali veľmi komplexný software. Hm, pre spoločnosti, ktoré ich podporili, tých French Fools and Family požiadali o vytvorenie demo produktu, aby zistili, či sa oplatí investovať. No ani rozhodli, rozhodli sa, že budú veľmi jednoduchý zoznam úloh. Veľmi rýchlo to bolo úspešné, vzniklo to 60% zákazníkov klientov z USA. Takže akákoľvek regulácia, nariadenie, ktoré mi skomplikovalo výrobu tohto prvého Eh, prototypu, tak by to obmedzilo ich eh, úspech, potom prišlo, prišiel, vstúpil kapitál, eh, rozvinul, rozvinuli svoju činnosť a potom predali podnik, no ale 9 z 10 podnikov start, medzi startupmi to nedokáže, tak je to pomerne jednoduché, takže je jasné, že treba, aby bolo vytvorené tisíce, tisíce spoločností, aby z nich vzniklo pár úspešných. No a ja myslím, že to vedie k skutočnosti, že potrebujeme chrániť tú vstupnú fázu treba jasne povedať, aký je rozdiel medzi startupom a malým a stredným podnikom a e, musíme vylúčiť startupy z regulačných rámcov, ktoré by mohli zabraniť ich úspechu a inováciám. Teraz hromadný, hromadné sledovania a nedostatočná dôvera a technológie, keď sa pozrieme na prvý e, technologický boom e, od začiatku 90. rokov, tak niektoré z myšlenok, ktoré, boli, ktoré sú úspešné dnes, boli, už, už tedy existovali a najväčším problémom bolo neprijatie medzi spotrebiteľmi. A druhý boom, ktorý má dopad na distribúciu inteligentných telefónov a mobilných telefónov podmienený existenciou internetu a priateľnosťou, alebo teda popularitu internetu. Myslím teraz sa eh, dôležitú úlohu zahráva dôvera voči technológie a dôvera voči regulácii hromadného sledovania. Keď sa pozriete na svoj mobilný telefón, a ste svoje údaje, a teraz som počul, že ESTA, a eh, teraz eh, údaje z prebrala a ja som z Nemecka, ktoré je špecifické a treba pochopiť, že akákoľvek implementácia, akýkoľvek regulačný rámec, ktorý vytvoríme, aby mal no, dopad na to, čo ľudia používajú, alebo aby pochopili, čo používajú pri využívaní údajov, bude dopad na startupy a úspech inovácií v Európe. A teraz prejdem k regulačným orgánom v jednotlivých krajinách. Podľa môjho názoru znamenanie, ktoré máme v týchto diskusiách hm, na ochranu osobných údajov, hm, tak ďalší komponent je relevantný a to je pochopenie, že akékoľvek, akákoľvek legislatíva, akákoľvek regulácia mojej spoločnosti bude viesť v konečnom dôsledku medzi inovácie, ale zníženému úspechu a zohľadom na to sa musíme snažiť, aby regulačné orgány ekonomické komponenty pri hodnotení legislatívy. Regulačný rámec pre technológie a inovácie musí zaistiť, aby nemal negatívny dopad na startupy, tak aby Európa zostala konkurencieschopná, aby sa zlepšil ten pomer 9 z 10 na, no teda 1 z 10 na 2 z 10. Treba zvyšovať voči technológiám a to je proces, ktorý musí sa udiať na verejnosti. Je to diskusia, ktorá musí sa viesť v médiách a rokovaniach a nie za zatvorenými dverami a ďalej e, musí umožniť lokálnym regulačným orgánom a e, pochopiť a chrániť startupy e, s ohľadom na ochranu súkromia. Ja si myslím, že startupy a ich zakladatelia väčšinou majú čas na interakciu s politikmi a spoluprácu s tými, ktorí sú, ktorí sa oberajú regulačným rámcom a, no a, a to my sme vytvorili konferenciu spolu s Európskou komisiou, ktorá sa nazýva Startup Europe Summit a ja by som vás chcel pozvať a všetkých a, a vyzvať vás na to, aby sa zlepšilo to, čo potrebujú startupy a zlepšili podmienky pre inovácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa posledným rečníkom je pán David Martin z Beuk. Srdečne vás vítame. Máte slovo, nech sa páči. Máte tiež prezentáciu? Áno, ja mám pár. A, snímok. Ešte bude fungovať. dobre, ďakujem veľmi pekne za príležitosť, že môžem prísť. A, a vystúpiť spotrebiteľov. My zastupujeme 41 asociácií Združení spotrebiteľov z celej Európy. A ja som tu tiež v mene TACD, transatlantického spotrebiteľského dialogu, členom je aj BUK. Je to združuje 75 organizácie, kto, organizácií, ktoré podporujú záujmy spotrebiteľov na oboch stranách Atlantiku, e, tak BUK aj TACD. E, už v minulosti sme vyjadrili obavy zo Safe Harboru a teraz pripravujeme uznesenie, o návrhu o práve si šiel, čo, ktoré malo byť zverejnené v nadchádzajúcich týždňoch. Tak v skratke, my som len povedal, že my som chcel povedať tri veci. Poprvé, neexistuje žiadne kultúrne rozdiely medzi tým, čo eh, chcú spotrebitelia EÚ a USA, čo potrebujú z hľadiska ochrany osobných údajov. Oni majú obavy a chcú lepšiu ochranu. Po druhé, EÚ a USA a ich režimy na ochranu údajov sú veľmi rozdielne. A Privacy Shield to nemení a nemôže to zmeniť. A po tretie, Privacy Shield sám o sebe ja sa má veľa nedostatkov, takže nezaručuje adekvátnu ochranu. A preto, a to je hlavná vec, ktorú by som vám rád povedal, e, čiže prijatie, rýchle prijatie takéhoto dojednania. To narúša e, práva európskych e, spotrebiteľov a neprofituje, nebudú z toho profitovať ani americkí spotrebitelia. No, k tomu prvému bodu o eh, vnímaní a eh, ochrany súkromia na tejto strane a druhej strane uvádzam pár čísiel z výskumu v Európe a USA o tom, čo si myslia spotrebitelia. No, vidíme, že Eurobarometer prieskum a vidíme, že 67% respondentov malo obavy, že stratili kontrolu nad informáciami, ktoré poskytujú online. 89% si myslia, že by mali mať rovnakú ochranu údajov bez ohľadu na krajinu, kde sídli spoločnosť, ktorá spracová údaje a 60% eh, neveria online spoločnosťam. Hovorili sme už o dôvere a všetci vieme, že to je veľmi dôležitý prvok. Eh, dôvera znamená rasta eh, digitálneho hospodárstva, ale keď nebudeme chrániť osobné údaje spotrebiteľov, tak tá dôvera bude klesať. To znamená, že bez ochrany súkromia, nie je dôvera a bez toho nemôže profitovať alebo prekvitať ani obchod. Čo sa týka eh, amerických spotrebiteľov, tak ich názory sú podobné. 91% súhlasí, že stratili kontrolu nad tým, eh, nad informácií, ktoré majú o nich spotrebiteľ. V spoločnosti 75% si myslí, že kontrola je veľmi dôležitá, ale len 9% si myslí, že majú kontrolu a 64% si myslí, že vláda by mala viac regulovať e, reklamu na internete. Nemyslím, že musím e, vysledovať túto stranu. Všetci si uvedomujem, že regulačné e, režimy v EU a USA medzi nimi skutočne že oceán, tak hľadiska prístupu, ako aj podstaty, to znamená princípy ochrany údajov, nápravné mechanizmy a Privacy Shield nie je riešením tohto problému. Pretože nenapráva a neodstraňuje tú nerovnováhu medzi dvoma rež, tými, týmito dvoma režimami a má mnohé nedostatky, neposkytuje adekvátnu ochranu pre spotrebiteľov a neposkytuje e, nevyhnutnú právnu bezpečnosť ani pre spotrebiteľov, ani pre podniky, čo sa týka nedostatkov Eh, hovoril o tom trochu pán Šremse. Ja chcem sa spomenúť eh, pár eh, tie sú tie neprimerané výnimky hľadiska toho, ako sa implementujú a aplikujú práva opt outa sú žiadne obmedzenia, minimalizácie alebo princíp minimalizácie údajov, veľmi komplexné a slabé nápravné mechanizmy, a stále je to dobrovoľný systém samocertifikácie so všetkými nedostatkami, ktoré to znamená z hľadiska monitoringu, eh, vynúcovania a účinnosti. No a na záver, eh, myslím, že Európska komisia by sa nemala eh, prenáhliť pri príjmaní je to práva občanov a USA by mali prijať slušné stanovenia. To je jediný spôsob, ako by skutočne e, zaistili primeranú úroveň ochrany. A nemalo by to byť len pre transatlantický transfer údajov, ale tiež v záujme lepšej ochrany vlastných občanov, pretože inak, ak sa nič nezmení, e, tak e, vedete, či práve si Shield, kde skončí práve si Shield a podobné systémy. A my vyzývame Európsky parlament, aby prijal e, jasný postoj, tak ako my v rámci Safe Harbor, a vyzývam orgány na ochranu osobných údajov, aby e, zerali nad dodržiavaním pravidel, ktoré existujú, pretože e, základné práva sa nedajú aj dodržiavanie prerušiť a súd už povedal, že je povinnosťou dodržiavať tieto pravidlá. A dovolte mi povedať, spotrebitelia nechcú zastaviť a transfer údajov cez Atlantik. My len chceme zaistiť, aby základné práva neboli spochybňované, oslabované obchodnými alebo politickými záujmami. A ja, mm, viem, že priemysel sa stiažuje, že to potrebujú, a oslovujú komisiu a to, aké je veľmi dôležité to je. A ja by som bol rád, aby mohli ísť do Washingtonu a žiadať lepšie zákony na ochranu súkromia no, v Washingtone na poslednom eh, na poslednej strane. Ja som fanúšik Star Treku. a citujem to pána Spoka a myslím, že to je eh, v tejto chvíli veľmi relevantné. Kde sa hovorí o stiahnutých štítoch. Ďakujem pekne. Ďakujem. To bolo príjemné rozveselenie, vynikajúci rečníci. E, ľutujem, že sa musíme tak ponáhľať priamo k otázkam kolegov maximálne dve minúty a potom každý z panelistov, rečníkov bude mať maximálne dve minúty na odpoveď a potom to uzavrieme. Axel Foss. Ďakujem. Ďakujem aj za dobrý opis záujmov. Digital Europe a startup na vás sa obraciam, či by ste mohli uvieť konkrétne príklady, kedy, e, čo by sa stalo, keby tento štít ochrany súkromia nebol a čo bude v prípade právnej neistoty s podnikmi. E, potom Mark Rottenberg z toho, čo ste čo sme počuli v úvode je, že sú tu tri alternatívy a až e, potom sa dá využiť e, alternatívne riešenie sporov. Takže tento štít ochrany súkromia nie je v tomto zložitejší ako mechanizmus e, bezpečného prístavu. Je to trošku možno bohatšie na možnosti, ale nie komplexnejšie aké by boli vaše alternatívy, keby <clears throat> z tohto štítu nebolo nič, pretože aj pán Higgins, aj pani Bellamy povedali, prečo tento štít dôležitý je a potrebujeme ho. A všetko ostatné by bolo veľmi zdlhavé. A potom pán Šrems <clears throat> kritizujete americký systém opravných prostriedkov, chcete iný prístup, ale pochopi, porovnali ste si to s opravnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii tu v Európe, hlavne pri e, národnej bezpečnosti. Neviem, či moja spravodajská a neviem, či vo vzťahu s nemeckými spravodajskými e, agentúrami mám e, väčší výber opravných prostriedkov ja by som bol rád e, taktiež e, počul vysvetlenie z vašej strany, e, prečo ste sa obratili na súdny dvor. Napriek rozsudku naďalej používate Facebook, takže ma to trošku desí. Teraz <clears throat> za SAD pán Weidenhofer. Ďakujem, pán predseda. Prvá otázka sa obracia na pána Higginsa a pani Belami, je správne, že digitálna ekonomika je e, ťažisková a nemusíme to ani opakovať. <clears throat> E, je taktiež jasné, že pri bezpečnosti to nemôže byť tak, že sa už na nič e, nemôžete spolahnúť a taktiež transatlantický rámec je potrebný. Otázka len znie, či ten súčasný rámec je správny a či funguje. A po dnešnom vypočutí mám naozaj veľké obavy, <clears throat> pretože nie všetky e, obavy sú, e, boli rozptýlené. E, má byť nezávislá kontrola, primeranosť, súlad a tak ďalej. Na to poukázala pracovná skupina podľa článku 29, takže neviem, či dáva zmysel, aby sme teraz sa nejak unáhlili, keďže je skoro isté, že to opäť skončí pred nejakým súdom. Ide tak, tiež, tak o, o občianské práva ako o ekonomiku. Digitálny trh to je e, veľmi dôležitý projekt tejto komisie. Dobre, to napreduje, ale musíme e, porozmýšľať aj nad tým, či kvôli nižším eh, normám v Amerike. Eh, to nie je na škodu ehm, konkurencieschopnosti európskych podnikov, či sa tým nediskriminujú európske eh, podniky a hlavne pri startupoch. To je otázka na pána Rottenbergera. Hovorili sme o ombudsmanovi, o tom, že tu chýba právny základ a potom tie prezidentské politické usmernenia eh, Obamu, o tom sa viackrát hovorilo. <clears throat> to bolo bez akéhokoľvek konzultačného procesu. Eh, akú vlastne záväznosť majú tieto usmernenia? To by som rád vedel. Za Alde Sofientveld. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom. Veľa <clears throat> mi chcem povedať, že som bola trošku prekvapená vašou prezentáciou, pretože v závere ste povedali, e, dôverujte systému dôvera je dobrá kontrola ešte lepšia, tak sa to tuším hovorí. Myslím, že je tu istá irónia v tom, že americkí e, občania e, sú oveľa kritickejší voči vlastnej vláde ako my Európania. Prečo by sme mali my veriť systému, ktorý tak okato nás sklamal? Nejde o to, čo ste vy povedali, teda tie e, zabezpeky v smernici alebo GDPR ide o e, masový, masové sledovanie a tu tie zabezpeky nepomôžu. A potom začnajúce podniky, startupy, ja rozumiem vašej frustrácii a ja vzdielam vaše ciele, ale nemyslím si, že odpoveď môže byť len, že <clears throat> trošku privrieme oči pri základných právach. E, súkromie E, e, právo na, to je to isté ako právo na život, na zhromažďovanie sa a tak ďalej a tak ďalej. <clears throat> o tom sa nerokuje. Prečo by ochrana súkromia mala byť e, niečo, o čom sa bude diskutovať a, a hlavne viem, že veľa začínajúcich podnikov sa práve venuje tejto oblasti ochrany súkromia. Taktiež pán Rottenberg, aj keď to povedal aj pán Martin, že e, trošku viac času si treba dať a žiadať e, vhodné riešenia od Američanov. Nemám, nemôžeme mať tzv. nezávislého ombudsmana, aj keď vieme, že nemôže byť skutočne nezávislý. Ja neviem, v čom je problém, prečo USA a tu sa pripájam k Axelovi e, Fosovi, ktorý, ak sa nemýlim, je právnikom. Tu nejde o politickú dohodu medzi EÚ a USA, ide o jednu jedinú vec, a síce, či podniky porušujú európske e, pravidlá, keď e, prevádzajú údaje do tretich krajín. Z okolností sú to americké podniky aj keby sme chceli rokovať o základných právach, nechceme, ale nemôžeme, pretože sú zakotvené v dohovoroch, v e, dohovoroch, e, zmluvách. Povedal to e, právnik, treba to rešpektovať. Teraz Jan Albricht. <clears throat> Ďakujem pekne. Chcem sa k tomu pridať a síce, že je trošku rušivé počuť, že mm, súdne rozsudky voči niekomu nie sú mm, zhovievavé, hlavne keď je to taká vysoká jurisdikcia, ide o e, ústavné e, práva, takže trošku e, rešpektu prosím. Toto nie je potrebné. Nemusíme spochybňovať e, správnosť rámca. Ja sa taktiež chcem vrátiť k právnym e, aspektom. Chcel by e, som to trochu prehlbiť a myslím, že Max Schrems aj Mark Rottenberg sú asi tými správnymi Eh, osobami na odpoveď. K ombudsmanovi ja už som povedal v predchádzajúcom kole, že nejde o nezávislosť v skutočnosti, tak ako povedal pán eh, Butarelli, porovnal to k ochrancovi osobných údajov. <clears throat> ja to chápem tak, že či je poskytnutý porovnateľne e, účinný opravný e, nástroj. Takže máte pocit, že sa tu navrhuje nejaký účinný opravný e, prostriedok, alebo či to žiaľ vôbec nevyšlo. Teraz za Gue Cornelia. Ja som trošku skeptická, vždy keď sú také kvetnaté názvy Safe Harbor, Privacy Shield. E, teraz e, zistujeme, že možno, že za tým nie je niečo až také veľkolepé. E, pripomienka potom dve otázky. Nechápem úplne, prečo podniky si stále myslia, že je to koniec podnikania, ak by sa skutočne rešpektovala ochrana údajov. Sú to e, predsa flexibilní mladí ľudia častokrát a budovanie dôvery je, je dôležité. Tomu úplne nerozumiem, to som chcela povedať. A teraz otázka po dnešnej diskusii. Čo ďalej? čo so súčasnou situáciou, ako by mala vyzerať alternatíva, pretože to, čo tu máme, nie je skutočnou zárukou ochrany údajov a e, môžeme skonštatovať to, čo Mark Rottenberga, síce, že je to e, skôr krok vzad, aké sú alternatívy, ako máme napredovať, ako riešiť e, tieto problémy. Obraciam sa hlavne na pána Rotenberga od Maxa Šremsa. Chcem vedieť tri veci. Právny štát, poskytovanie ochrany a spravodlivosť pre podniky. <clears throat> Ako sa k tomu postaviť? Čo si ty myslíš? Ďakujem, Kornelia. Takže najskôr dostanú rečníci po mojej pravici. Ja viem, že dve minúty to je skoro nemožné, ale predsa len vás o to poprosím. Hlavne pri tých e, špecifických otázkach a tam možno, že budem trošku zhovievavejší. Najskôr John Higgins. V prvom rade poviem, že podniky sú ťažiskové ich správanie, či už v Európe alebo v USA. A nepodceňujte to, čo hovoria aj čísla, ktoré prezentoval Beúc. Ako to vyzerá so súkromím v súčasnosti a konkurencie, schopnosť podnikov, nepodceňujte dopad na mm, správanie e, podnikov. Často sa to ignoruje, ale podniky reagujú na trhy a na spätnú väzbu zákazníkov. <clears throat> Druhá pripomienka k tomuto štítu, k tomu, že by to mohlo byť oveľa lepšie. Najlepšie môže byť nepriateľom dobrá, hlavne ak máme e, režim, ktorý sa dá pravidelne revidovať. Takže si myslím, že by to predsa len mohlo obnoviť dôveru. A treba to podporiť, e, sledovať, ako to funguje a potom e, riešiť prípadné problémy, ale nečakajme až do chvíle, kedy budú všetci spokojní. E, k tomu sa nikdy nedopracujeme, takže <clears throat> toľko k tomu, čo povedal pán Fos, aké sú alternatívy Tak ako e, hovorí teraz britská vláda, e, čo ak e, sa potvrdí Brexit, tak britská vláda odpovedá, že nad tým ani nerozmýšľa. <clears throat> Naozaj dúfame, že nemusíme hovoriť o situácii, kedy by sa tento štít nezačal uplatňovať v praxi boli by sme opäť v e, tej situácii, v ktorej sme teraz. Mark, e, pán e, Fos najskôr, myslím, že odpoveď poskytnú súdy článok 47. Tu musia byť účinné právne, opravné e, nástroje. Ja myslím, že toto veľmi rýchlo súdy vyriešia. E, ombudsman tu sa veľa pracovalo s americkou vládou, aby sme vytvorili e, takúto funkciu aj s právnym základom a právomocami a s možnosťou <clears throat> môcť e, kontrolovať a vyšetrovať. Takáto funkcia už je na ministerstve pre vnútornú bezpečnosť. Ale nemôže sa e, nič e, e, nemôže nič podkopávať právo na súkromie Američanov, <clears throat> aj keď sa ešte ani len nehovorí o funkcii ombudsmana na iných úradoch a ešte dva stručné body. Niektorí z FTC, aspoň súkromne, by súhlasili, že treba skutočný, skutočného ochrancu súkromia v Amerike, pretože jednotlivec môže ísť na súd, ak, sú jeho, eh, ak je jeho práva na súkromie porušené. Funguje to celkom dobre, ak sú jasné pravidlá a niekedy táto možnosť nefunguje vôbec. Ja dúfam, že v Amerike sa situáciu podarí rýchlo napraviť. A ešte jednu vec, na ktorú som nemal e, čas, e, je tu e, taktiež potreba mať stabilnejší rámec pre ochranu údajov pri spotrebiteľoch. Treba istotu, ak podnikáte, my sme za podniky, my chceme dohodu, vďaka ktorej naše podniky budú môcť e, e, transatlicky spolupracovať, ale treba myslieť aj na spotrebiteľov. V USA máme e, rozmahajúci sa problém kradnutia totožnosti, a tak ďalej. A to práve preto, že ochrana nie je dostatočná. Naozaj sa tento problém rozmáha. Hrozí, že e, stratíte e, ľahšie vaše osobné údaje v súčasnosti v porovnaní s minulosťou. Takže nejde iba o to dosiahnuť právnu dohodu a riešiť problémy podnikov, ale aj spotrebiteľov. Bojana. E, ja by som to len zhrnula, ak dovolíte, keď som povedala, že sa nemusíme báť skočiť v dobrej viere. Nemala som na mysli skok e, len preto, že nám niekto mierí zbraňou na čelo. Ja som mala na mysli e, trochu vier, väčšiu dôveru v systém. Naozaj si myslím, že systém si zaslúži trochu viac na dôveru v minulosti. Myslím, že dokonalosť neexistuje, ale musíme práve uveriť, e, že aj vďaka reviznému mechanizmu je tento systém lepší. Ja si myslím, že doba sa zmenila. Myslím, že žijeme v úplne inom svete, než sme žili pred 3, 5 či 10 rokmi. Ochrana súkromia je o mnoho viac súčasťou e, všetkých súvislostí a Myslím, že je v záujme oboch strán e, vložiť trochu väčšiu dôveru. Ja to tiež vnímam veľmi pragmaticky. Denodenne s týmito ľuďmi pracujem, pracujem aj s týmito vecami E, tento štít na ochranu osobných údajov nie je isté, že ideálnym nástrojom, ale je to, čo práve teraz potrebujeme. Žiadna alternatíva neexistuje. Nemôžeme predsa vytvoriť pevnosť z Európy a to v žiadnej podobe na našej mentalite a nie je to ani želaním našich občanov. Európa nikdy taká nebola a nemôže taká byť. Preto vám chcem tento mechanizmus odporúčiť, pretože cesta späť už neexistuje. Thank you. Um, Max, please. Um, I'm trying to summarize things really um, quickly. First, um, on Axel Foster's question. Um, Max Schrems, uh, pýtate sa, a pán Vos, prečo ešte používam Facebook, keď som uh, si chránil svoje súkromie. Uh, Nuž, uh, neviem, prečo by som sa mal vrátiť do doby ľadovej, keď uh, chcem chrániť svoje súkromie. Podľa mňa tá ďalšia stane vedie. Uh, E, ďalej, e, aspekt základných práv. Myslím, že tieto práva sa neplnia aj e, preto, že existujú rôzne podnikateľské záujmy, ktorým možno celkom nevyhovuje ochrana súkromia a práve preto občania sa obracajú na najvyšší súd, chcú si nárokovať tieto základné práva. A práve v tom spočíva základná myšlienka základných práv a politici si jednoducho v tomto neplnia svoje povinnosti. Ďalšia otázka sa týkala nápravných mechanizmov tu v Európe. My máme v Európe tie isté problémy, áno, ja s vami súhlasím a práve preto som presadzoval um, ehm, vedenie toho, že tu je o, ide o prípad masového sledovania a nejde tu konkrétne o prípad, ktorý by automaticky súvisel s USA. Myslím, že v Európe musíme pomenovať veci e, pravým menom. Ja čo skoro e, očakávam, že aj náš prípad, aj maďarský prípad sa bude prejednávať na súde v Štrasburgu. Dúfam, že aj v Európe teda sa dopracujeme k zmene. Ja napríklad ako Rakúšan e, nemôžem zasiahnuť, ak zistím, že nemecká spravodajská služba zasiahla do mojich osobných údajov. Snáď aj toto sa podarí zmeniť v Európe. E, ďalej, ďalšia otázka sa týkala ombudsmana. E, prvý blok sa týka, my sme preskúmali vašu stiažnosť, ďalej druhá fáza, buď sme to napravili, alebo nedošlo k porušeniu práva, a ďalej tretí blok sa týka toho, že nechceme ani poprieť, ani potvrdiť, že vaše dáta boli sledované. Bude sa musieť zmeniť v podstate len jedna vetička podľa situácie. A posledná otázka, Cornelie Ernst, alternatíva. Myslím, že týmto smerom sa práve musíme uberať, musíme si uvedomiť, aké alternatívy existujú. Ja tvrdím, že potrebujeme podporovať prenosy do USA. Jedna možnosť by bola pozrieť sa na jednu stranu, ako napríklad zmluvné doložky, ale trošku jednoduchšie spravovateľné, napríklad e, aby sa do obchodných podmienok e, zaviedli isté pravidlá, ktoré by boli rovnako právne záväzné, ale neboli by e, tak administratívne náročné. Mm, ďalej, osloviť priamo americké e, firmy a snažiť sa takto príjmať americké orgány, aby boli trošku pružnejšie. Ja som e, si totiž to od tohto prípadu sľuboval, že ak e, do toho zapojíme podniky na americkej strane, že to naozaj už zachádza priďaleko v tomto sledovaní, tak možno dosiahneme zmenu. Možno systém nebude dokonalý, ale lepší ako je teraz. Myslím si, že z tohto sme vychádzali a podľa mňa komisia sa vzala priskoro. Možno by bolo zaujímavé, ak by pani komisárka Redingová um, mala na starosti túto úlohu, ktorá by to možno uh, prijala ako príjemnú hru a nebala by sa ani útoku. E, ďalší rečník, e, dobrý príklad je SoundCloud, e, ktorý distribuje svoje služby na celom svete hovorí pán Šefer, keby sme e, takto znárodnili cloud, tým by sa znižil potenciál nielen na šírenie e, služieb a výrobkov, ale tiež by to spôsobilo, že mnoho podnikov by už nestalo za investície. E, sme svedkami globálnej konkurencie medzi kontinentmi. USA a Čína sú ďaleko vpredu a ak chceme držať s nimi krok, musíme zachovať investičnú atraktívnosť našich podnikov. Ehm, bude to mať eh, totiž priamy dopad na celú našu ekonomiku. Spomenuli ste sledovanie, ehm, pardon, eh, digitálny jednotný trh. Tento trh eh, nebude môcť fungovať bez takýchto transatlantických prevodov osobných údajov. Myslím, že je to naozaj nevyhnutné. Želám vám šťastnú cestu domov. A v neposlednom rade otázka a pani Infeld e, e, príliš e, mierny pohľad na základné práva. Ja nesúhlasím. Ja si myslím, že základné práva, ktoré sme vytvorili tu v Európe, naše spoločnosti sú veľmi dôležité a nedajú sa obísť. Ale nezabúdajte, že v časovom rámci, ktorom vznikol tento štít, 10 či 20 e, iných subjektov sa snažilo o niečo podobné a nepodarilo sa im to. Ak sa naďalej budeme držať príliš pomalého procesu implementácie, tak inovácie predbehnú všetky tieto rámce, ktoré my tu vytvárame. Myslím, že keď sa hovorí o startupoch, Mm, musíme pamätať aj na to, e, niektoré z nich síce na to teraz ešte neprihľadajú, ale budú čoraz významnejšími firmami a čoraz významnejšími hráčmi a musíme sa teda orientovať aj na startupy konkrétne. E, pán Martin, ja len veľmi stručne k tomu, či podniky reagujú na e, dopyt spotrebiteľov a či sa trh sám sebe reguluje ja si nemyslím, že by sme to mali prenechať iba na podniky, túto reguláciu, aj preto, že tieto podnikateľské modely eh, do veľkej miery sú postavené na spravovaní údajov občanov. Mali by sme, je na nás, aby sme obmedzili tieto ich možnosti. A ak nebude dostatočne silný mechanizmus ochrany, tak eh, tieto limity jednoducho existovať nebudú. Sorry, thank you very much, David. Um, colleagues, we're coming to the... Ďakujem pekne, blížime sa k záveru. Sofie, len naozaj veľmi stručne. Myslím, že aj keď e, tu bolo povedané veľa, nemali by sme mať nejasno e, v jednej veci. Isté, že všetci chceme podporovať digitálne trhy, inovácie a tak ďalej. Ja si myslím, že existujú o mnoho väčšie prekážky k nefunkčnému vnútornému trhu e, v inováciách v EÚ. ale myslím, že sa tu dopúšťame obrovské chyby. Pani Belami sa vyjadrila, že musíme pochopiť, že to potrebujú aj európske, e, teda, teda európske podniky, americké nie. Ja nesúhlasím, my tu máme trh s 500 e, miliónmi spotrebiteľov. Podľa mňa je najvyšší čas, aby sme si to uvedomili a aby sme si uvedomili, aká je naša váha a že musíme využívať aj túto našu váhu voči voči našim partnerom. Čína je jeden z najväčších hráčov vo svete a pritom vieme, že štandardy oblasti ľudských práv e, tam sú veľmi nízke. Budeme aj Číňanom e, ochotní dovoliť, aby presadzovali svoje štandardy tu u nás. My musíme presadzovať tie najlepšie štandardy, o ktorých sme si istí, že fungujú. Prečo si myslíme, že na to, aby sme uľahčili transatlantický obchod, e, iba Európska únia musí prispôsobiť svoju legislatívu, čo v našom prípade by znamenalo znížiť naše štandardy. Ak má prebiehať transatlantický obchod, musí to byť obojsmerná cesta a musíme očakávať aj od americkej strany, že aj oni prispôsobia svoju legislatívu a postupy. A možno by sa tomu potešili aj samotní americkí občania. Už viacerí odchádzajú. Um, Pani Belami, ja sa plne súhlasím. Áno, došlo k zmene na americkej strane Európa určuje pravidlá celému svetu svojimi pravidlami ochrany údajov. Ja som nemala priestor povedať jednu vec. Organizácie stanovujú pravidlá priamej zodpovednosti a tiež transparentnosti v otázke sledovania. Môžeme si to dohodnúť e, z oči voči bilaterálne. Ďakujem všetkým, aj keď štvrtok popoludní ešte pár slov vďaky. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vládali ostať až do konca. Chcem sa poďakovať celému sekretariátu výboru LIBE. Ešte si počkáme teraz na stanovisko Európskeho orgánu na ochranu údajov o, o primeranosti a tiež o kompatibilnosti s Európskou chartou ochrany um, základných práv. Ja už e, nemôžem prednášať žiadne dlhšie závery, pretože väčšina ľudí musí odísť e, na e, lietadlo. Som veľmi rád, že ste vládali, že ste vydržali až do konca. Ďakujem vám za to. uh, hearing, and I'm really glad that you were also disciplined. Thank you very much, and speakers. Thank you. Thank you very much.